Good afternoon. Dobré popoludne, dámy a páni, želám vám dobré popoludne. Prepačte, že ste museli čakať trošku dlhšie. Práve som prišla z Európskej komisie a mali sme tam konferenciu s podpredsedom Ševčovičom. Bola to veľmi dôležitá konferencia, aj regionálna politika v oblasti energetiky. Venovalo sa tam plynu, elektrické energii. Takže prepačte ešte raz, že ste museli čakať. A teraz eh, prejdeme na náš program. Sme na zasadnutie výboru ITRE. Eh, teraz schválime program. Máte nejaké pripomienky k programu? Nie. Nemám tu nejaké mimoriadné vyhlásenia. Schválenie zápisnice e, z zasadnutia 10. E, a 24. septembra. Ak nemáte nič proti, tak to je schválené. Prejdeme na e, štvrtý bod. Označovanie pneumatík, pokiaľ ide o efektívnosť paliva a iné dôležité parametre. Michal Bony je spravodajcom a spomínajú sa tu aj e, tieňoví spravodajcovia. A chcela by som vám pripomenúť, že komisia prijala e, tento návrh pre označovanie e, pneumatík s ohľadom na efektívnosť paliva v máji roku 2018. Takže nech sa páči, pán Michal Bony, môžete začať. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za možnosť eh, odprezentovať návrh. Chcel by som sa poďakovať komisii za eh, túto novú revíziu eh, celkovej kvality a výkonu pneumatik používaných v Únii. Je to významný príspevok k bezpečnosti a dopravy o všeobecnosti a takisto je to príspevok aj k spotrebe paliva. Myslím si, že je to naozaj veľmi dôležité pre systém mobility, ktorý by mal byť v budúcnosti bezpečný a čistý pre všetkých občanov Európskej únie. To si bude vyžadovať všetky tie veľké ciele a plnú zaangažovanosť Európskej únie, členských štátov a takisto by sa mali snažiť znížiť skleníkové, emisie skleníkových plynov. Podporujem navrhnuté riešenie, ktoré umožňuje zobrazovať informácie o snehu a ľade na pneumatik, na označovaní pneumatik a e, ukazuje to na situácie, keď e, spotrebitelia nevidia pneumatiky, ktoré chcú kúpiť, pretože tie pneumatiky sú na sklade niekde inde a sú dostupné iba cez internet, takže pre spotrebiteľov bude jednoduchšie teraz vedieť, či sú vhodné aj do snehu a do ľadu. Takisto je nevyhnutné schváliť návrhy a zapracovať pneumatiky do databásy e, registrovaných produktov od roku 2017, aby sa zlepšil dohľad, trhový dohľad a informácie pre spotrebiteľov. Vítam úmysel eh, komisie dávať tam aj eh, kilometráž eh, pneumatik a obrúsenie, možné obrúsenie pneumatik, ale potrebujeme aj spolahlivú eh, testovaciu metódu, eh, pomocou ktorej by tieto parametre boli dôveryhodnejšie. Preto v budúcnosti by sa dala táto nálepka zmeniť pomocou delegovaného aktu, aby obsahovala aj informácie o kilometráži a obrúsení. Preto vo svojich návrhoch navrhujem, aby tam bola kilometráž a e, opotrebovanie pneumatík v ďalšom návrhu. E, podporujem tiež návrh komisie, aby sme tam e, dali aj možnosť repasovania pneumatík, tak aby sa predlžila ich životnosť. Asi 30 pneumatík na trhu sú pneumatiky, ktoré sú repasované, to je zhruba nejakých 5 miliónov pneumatík. A to má veľmi e, dôležitý e, význam pre e, úsporu energie spotrebu paliva, ako aj pre účely zníženia odpadu. Viem, že treba ešte veľa pracovať na tom, aby ľudia vedeli o týchto značkách, o týchto nálepkách. Potrebujú na to kampaň. A ide aj o pneumatiky, ktoré sa predávajú ako nové s novými autami. Aby e, sme zlepšili dôveru e, spotrebiteľov, aby sme vytvorili lepšiu e, platformu pre orgány, aby mohli koordinovať aktivity. Preto zavedenie tejto nálepky pre pneumatiky je pomerne nový nástroj a z môjho pohľadu je ešte príliš skoro na to, aby sme zásadne zmenšili túto schému um, označovania pneumatik nemôžeme zatiaľ ešte robiť takúto zásadnú zmenu a preto navrhujem vo svojich úpravách, že veľkosť nálepky by mala ostať rovnaká ale mali by tam byť e, ďalšie e, dodatočné informácie, ako sú e, ľad a chlad, ak, teda ako reagujú pneumatiky na ľad a chlad a na sneh. Takže v podstate tá nálepka by mala ostať rovnaká, len by tam mali byť nové informácie. Aby sme zmenili správanie spotrebiteľov, potrebujeme e, komplexný prístup, e, spoluprácu s profesionálnymi organizáciami, s policajnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za bezpečnú na cestách a spolu aj e, s autoškolami. No a posledná dôležitá vec. Navrhujem, aby sme ponechali túto schému pretože e, časový harmonogram stanovený e, Európskou komisiou je príliš ambiciozný, pokiaľ ide o zavedenie nových parametrov a pokiaľ ide aj proces registrácie. Hovorili sme o tom s niektorými ľuďmi a máme niektoré stanoviska a v našej e, skupine aj s inými skupinami sme hovorili o tom a sú tu isté očakávania v dopadovej štúdii to nebolo také výrazné, takže ešte tu ostali isté otázky. Domnievam sa, že spoločne musíme postupovať vpred, tak aby sme dosiahli ciele, pokiaľ ide o dekarbonizáciu dopravy a bezpečnosť spolu s ambicioznými plánmi, tak aby sa mohli poskytnúť najlepšie technológie. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Ďakujem je veľmi dôležité, eh, že ste povedali, že sa máme predovšetkým starať o občanov, že to je eh, naša najväčšia starosť, aby aj občania vedeli, ako eh, vyzerajú naše rozhodnutia. A teraz naši tieňoví spravodajcovia za SAD a pán Martán. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi. Naozaj z veľkej časti súhlasím s jeho návrhom. Mám tu niekoľko pripomienok, ale myslím si, že pôjdu v tom istom duchu, ako pracoval spravodajca súhlasíme s tým, aby sa zlepšilo označovanie pneumatík presne preto, aby sa znížila spotreba palív, ako aj emisí e, mikroplastov. Podporujem teda návrh Európskej komisie, avšak pozor na jednu vec. Občas e, to najlepšie riešenie nemusí byť v skutočnosti najlepšie a práve preto neviem, prečo by sme mali navrhnúť jednotnú formu označovania, pretože spotrebitelia sú, sú teraz už zvyknutí na aktuálne označovanie a to aktuálne e, označovanie je oveľa čitateľnejšie podľa mňa ako to, čo navrhuje komisia. Je pravda, že to treba zlepšiť, najmä pokiaľ ide o sneh či poľadovicu a kilometráž. Áno, to sú dôležité prvky, ktoré treba doplniť. Avšak pozor si treba dať e, pri tom, keď komisia o hovorí o tých kategóriách A, B, a o tom, že sú minor, minoritné, a ja si nemyslím, že by sme mali vytvárať novú triedu, ako napríklad v prípade elektrospotrebičov, kde sme e, vymysleli A++ a tak ďalej. Čiže myslím si, že naozaj buďme úprimní k sebe, keď sú tie iné triedy zlé, tak ich jednoducho vypustme a tým pádom výrobcovia budú musieť e, zlepšiť kvalitu výrobkov. Ale opäť si treba dať na to pozor, pretože rozdiel často býva najmä v cene. Spotrebitelia si riadia cenou výrobku a preto tiež treba dávať pozor na to, aby tu za, zrazu sa toto všetko neodražalo na cene. E, potom ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré som e, vypracoval, sa týkajú e, vystopovateľnosti pôvodu e, kaučuku, plastu, pretože mnoho e, z, z fabrik, firiem e, má súvis s ťažením v lesoch, e, nadmerným ťažením a musíme si na to dávať pozor. Ďalej sú tu používané občas aj škodlivé chemické látky. Sú to dôležité veci, e, ktoré musíme zohľadňovať, e, keď riešime otázku udržateľnosti pneumatik. Ale ako hovorím, v princípe súhlasím so všetkým, čo navrhuje spravodajca ďakujem veľmi pekne. Vždy je to jednoduchšie, keď sa vieme zhodnúť. A teraz pán Dalunde eh, za zelený. Ďakujem veľmi pekne. Zelení majú dve hlavné obavy, pokiaľ je o návrh komisie. Poprvé, to logo snehu a ľadu, ktoré sú tam. Áno, e, pneumatika splňa isté minimálne bezpečnostné požiadavky podľa nás. Je to príliš e, nejednoznačné podľa nás. By tam mala byť skôr e, škála. Do akej miery dokáže splňať svoje parametre e, pneumatika na mokrej vozovke. E, jednoducho spotrebitelia by mali byť dobre informovaní. A po druhé, e, návrh nesplňa isté dôležité environmentálne markery, ako je napríklad opotrebovanie, kilometráž, a tak ďalej. E, komisia uznáva, že sú tu dôležité tieto environmentálne parametre, ale nestanovuje nejaké termíny. A preto e, my navrhujeme um, urýchliť testy na kilometráž a, opotrebenie tak, aby sa tieto informácie dostali čo najskôr na nálepky. Na Eh, bolo by dobre eh, stretnúť sa ešte so spravodajcami, eh, tak aby spotrebitelia dostali adekvátne informácie, ale aby aj boli naplnené všetky environmentálne ciele. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán kolega, za vaše pripomienky. V mene GUE tu máme pána kolegu Kohlíčka. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mám niekoľko drobných pripomienok. Ehm, chcel by som sa technicky venovať tomu, o čom sa rozpráva. Tá etika tam musí byť ehm, veľmi jednoduchá, tak aby sa v nej zákazník mohol vyznať. Ak tam dáme príliš veľa informácií a ešte k tomu aj podrobných, tak a nakoniec zistíme, že to nesplňa svoj účel. Ešte by som chcel povedať, že ehm, samozrejme adhézia pneumatiky či už je to pri veľkom dáždi, alebo na suchom ľade, alebo na snehu, alebo na mokrom snehu, závisí vo veľkej miere od podkladu, či je tam betón alebo asfalt, prípadne modifikovaný asfalt kde sa e, používa aj materiál e, z pneumatík, čo je ekologicky veľmi žiaduce. A okrem toho táto pružná povrchová vrstva umožňuje dosiahnuť lepšiu adhéziu a e, spôsobuje menšie problémy pri námraze. Samozrejme, takáto etiketa to nemôže vyriešiť a preto som súhlasil s tým, aby sa na etikete objavil Faircode, aby sa podrobnejšie e, informácie dali poskytnúť zákazníkovi elektronicky, ak to teda zaujíma zákazníka, aby vedel, či je to zimná alebo letná pneumatika, či sa hodí aj do dažďa a samozrejme aj, či vydrží istý počet kilometrov. A ešte by som chcel povedať, že pneumatiky s rôznymi dezemi majú aj rôznu hlukovú záťaž pre životné prostredie. A súhlasím s kolegom Edward Martin, ktorý hovoril, že je naozaj dôležité, z akých surovín je vyrobená pneumatika, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, a hlavne pokiaľ ide o tie pneumatiky, ktoré sú vyrobené v tropických krajinách. Takže etiketa musí hovoriť o tom, či je pneumatika použiteľná v zimných podmienkách a bolo by dobre, keby ďalšie informácie o správaní sa v daždi boli pod QR kódom. A keď už tam už bude napísané, a keď sa dohodneme, že sa táto etiketa musí používať, tak um, v prípade uh, reklamy by bolo dobré, keby tam nebola celá etiketa, ale iba ikonka, pretože pokiaľ ide o elektronickú reklamu, ten priestor je veľmi drahý, takže by to mal byť čo najkompaktnejšie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Teda chápem, že sú tu obrovské očakávania. Uvidíme, či bude možné všetko splniť, ale ubereme sa tým istým smerom. Teraz pán Nuil v mene Európskej komisie z DG Energia. A prepačte, ak som zle vyslovil vaše meno. Zrejme som ho vyslovil naozaj veľmi zle. A nesprávne. Ďakujem veľmi pekne. Netrapte sa s tou výslovnosťou, bolo to dosť blízke. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som stručne reagovať na diskusiu a na návrh správy, ktorú sme si prečítali s veľkým záujmom. Ďakujem veľmi pekne poslancom za podporu nášho návrhu. Viem, že by ste chceli mať sneh a ľad na etikete rovnako aj kilometráž a opotrebovanie, to sú ďalšie veci, ktoré by ste tam chceli mať. No a chcel by som teraz zareagovať na niektoré pripomienky. A niektorí si hovorí, že by sme to mali urobiť o mnoho skôr alebo o mnoho neskôr, ale komisia by to chcela urobiť čo najskôr. A spolupracujeme aj s priemyslom, aby sme čo najskôr prišli s hodnými testmi a náš návrh potom eh, umožní tieto informácie dať eh, na etiketu prostredníctvom delegovaného aktu. Takže to je veľmi dôležitý prvok nášho návrhu. Ďalší prvok, ktorý sa spomínal, eh, spomenul to predovšetkým pán spravodajca Bonny, On hovoril o tom, aká dôležitá je databáza a aké je dôležité, aby táto databáza bola prístupná e, verejnosti, širokej verejnosti. A to naozaj zvýši transparentnosť na trhu a umožní ľuďom e, zlepší výkon svojich pneumatík. Ja chcel by som iba povedať, že je to dôležité, aby tu e, databáza fungovala, ale aby tam bola aj technická dokumentácia, pretože to umožní orgánom členských štátoch lepšie si robiť svoju prácu vo viacerých vystúpeniach eh, ste sa dotkli aj eh, tried. Eh, pán Martan, pán Bony, chcel by som povedať, že áno. My sme sa inšpirovali rozsiahlejšou legislatívou, ktorá sa týkala označovania alebo etiketovania. Tá naj vyššia trieda je naozaj takmer prázdna. Bude treba zrejme zmeniť um, triedy, pokiaľ ide o uh, adhéziu uh, na vlhkej vozovke, tak to sú veci, ktoré naozaj budeme musieť ešte prehodnotiť. Uh, beriem na vedomie aj pripomienky, ktoré sa týkajú otázky e, trvalej udržateľnosti. E, to by tiež malo byť začlenené, ale na druhej strane máme isté obavy, e, ktoré sa týkajú, to aby tam nebolo príliš veľa informácií na etikete. E, takže musíme naozaj veľmi pozorne e, vyvážiť rôzne záujmy. E, teda musíme vyvážiť tú potrebu informácií so zložitosťou etikety. A myslím si, že to je tak zhruba všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše pripomienky a Teraz by som chcel nášho spravodajcu požiadať o posledné slova. Takže Michal, nech sa páči, e, máte slovo. Áno, áno, máme čas, ešte môžete prehovoriť. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pán predseda e, ten veľmi dobrý návrh kolegu e, profesora Bonyho som cel, nepočul všetky, ale mám tri pripomienky. K jednému bodu Eh, chcem napísať pozmeňovacie návrhy a to je otázka, prečo eh, komisia odseku 4 eh, v článku 4 odsek 3 predpokladá reklamu a prečo chce rozšíriť vizuálnu reklamu. Kolega Bony tu v princípe sa vyjadril správne ale eh, jeho návrh 4 by som upravil a to, že technický reklamný materiál nepatrí eh, do eh, reklam, ale že sa to do inzerátu, ale že sa to upraví, že sa to použije na plagátoch a tak ďalej. A to isté alebo podobné platí aj pre návrh číslo 9, a tu sa hovorí o vizuálnych technických e, materiál e, pre reklamy, ale na konci sa sa hovorí o online e, inzerátoch a tak ďalej. To by som bol rád, keby sa vyškrtlo a to isté platí aj pre posmeňovací návrh 15, kde je komplikované doplnenie E, komplikované zobrazenie pomocou myši. Keď sa klikne myšou, tak vtedy sa to e, rozťahne. E, to považujem za naozaj prehnané, pretože by tam mali byť rozumné technické veci, ktoré sa zákazník si a preto by som chcela priniesť tri pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o návrh komisie, Týmto návrhom sa e, výrazne obmedzia e, reklamné a inzeretné e, možnosti. A teraz, Michal, nech sa páči. Ďakujem za slovo a ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom. Vaše pripomienky nielen doplnili moju prezentáciu, ale boli naozaj veľmi inšpirujúce a myslím si, že niektoré tie otázky týkajúce sa udržateľnosti musíme riešiť rovnako aj využívanie jednotlivých tried či kategórií. A musíme sa pozostaviť aj nad tým, aký dopad to bude mať na ceny. Naozaj to boli veľmi hodnoté pripomienky a myslím, že môžeme na tom ďalej spolupracovať. E, riešil som aj to, čo navrhoval, čo, o čom hovoril kolega pred chvíľočkou e, o reklame. zajtra teda budeme mať čas na to, aby sme si spísali pozmeňovacie návrhy a potom môžeme začať pracovať na tom, aby sme vypracovali čo najvhodnejší kompromis, aby sme mohli pokročiť aby to bolo spotrebiteľom jasné, no to na strane jednej, ale na dru- strane druhej, aby sme umožnili to, že produkty z tohto odvetvia E, majú e, príslušné, obsahujú príslušné informácie, e, či už ide o spotrebu palív alebo ďalšie vlastnosti. Áno, máte pravdu, do zajtra do 12. máme čas na posielanie pozmeňovacích návrhov, potom 21. sa 27. januára sa o nich bude hlasovať na ITRE. Ďalší bod číslo 5. Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť doplňajúceho nástroj e, susedstva, rozvojové medzinárodné spolupráce. No a tento návrh je súčasťou MFF 2021-2027 a tento nový návrh doplňa činnosti, ktoré by sa mali doplňať v rámci na základe mluvy o Euratome. Pán kolega, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, EU musí zabezpečiť kontinuitu v rámci jadrovej bezpečnosti ako vo svojom susedstve a všade na svete od havárií, pretože havárie vo Fukushime a v Černobyle mali naozaj globálne Eh, politické dopady. Ja vítam nový eh, európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť, ktorý doplňa nástroj susedstva a rozvoja a medzinárodnej spolupráce. Hovorí sa tu o monitoringu, správ, správ, vypracovaní správ, eh, publikáciách a zverejňovaní takýchto informácií. Je to naozaj základný, zásadný krok smerom k zjednodušeniu e, európskych nariadení v tejto oblasti. Tento európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť bude propagovať a e, presúvať e, alebo teda posúvať pravidlá, ktoré sú ustanovené v EÚ do tretich krajín, a to v súlade s ustanoveniami zmluvy Euratom. Sú to tri e, smernice o jadrovej bezpečnosti, o ochrane pred radiáciou a potom bezpečná správa radioaktívneho odpadu. Na tomto je to založené. V správe sa hovorí o dôležitosti efektívnej kontroly jadrovej bezpečnosti a o implementácii najvyšších opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrane pred radiáciou, najmä e, v bezprostrednej blízkosti takýchto zariadení. Nástroj by mal komplexnejším spôsobom e, riešiť monitoring e, e, jadrových elektr alebo tovární a ich bezprostredného susedstva. V tomto duchu viacročné indikatívne programy by mali zapracovať aj hodnotenia rizik, stres testy jadrových elektrární, implementáciu Eh, odporúčení, ktoré vyplynuli z týchto stres testov a uplatňovanie relevantných monitorovacích opatrení. Viacročný indikatívny program by mal zaangažovať krajiny, ktoré získavajú finančnú pomoc v rámci tohto nariadenia, aby tieto naozaj dodržiavali záväzky, ktoré im vyplývajú zo zmluvy o nerozširovaní, jadrových zbraní. Mali by sa zaviazať k relevantným medzinárodným dohovorom, mali by dodržiavať pravidla jadrovej bezpečnosti a obrany proti radiácii a mali by sa tiež zaviazať k tomu, aby prijali dôležité e, opatrenia. Monitoring a hodnotenie výsledkov e, činností e, komunity by mali byť založené na predefinovaných špecifických ukazovateľov, ktoré by mali byť založené na výkonnosti, mali by byť orientované na výsledky. a mali by teda žiadať od príjmacích krajín, krajín príjemcov aby naozaj e, dosahovali lepšie výsledky, najmä pokiaľ ide o oblasť zlepšovania bezpečnostných opatrení. Toto sú hlavné doplnky k pôvodnému návrhu komisie. Teším sa na vaše návrhy, aby sme mohli návrh ešte vylepšiť. Ďakujem pekne, pán kolega za vaše úvodné slovo. A teraz za SD pán Gajer. Ehm, Ďakujem pekne za slovo. Spravodajca a ja sa zhodujeme plne v tom, že jadrová bezpečnosť v tretich krajinách po nehodách, eh, v sme boli svetkami v minulosti, je významnou súčasťou externej politiky EÚ, respektíve mala by ňou byť zavedenie a dodržiavanie najvyšších bezpečnostných štandardov v jadrovej oblasti s cieľom ochrany našich občanov a životného prostredia je výsostne dôležité. Ja nie som žiadnym priateľom nasadzovania atomovej energie, ale ako demokrat som ochotný akceptovať, že iné krajiny majú iné rozhodnutia. A predsa len všetci sa myslím, že by tieto zariadenia mali byť čo najbezpečnejšie, aby chránili svojich občanov, ale aj občanov susedných krajín aby ich neohrozovali. Chcem privítať tento návrh komisie v tejto súvislosti, ale máme viacero výhrad k niektorým aspektom tohto návrhu. Nemyslíme si, že je to dostatočne zohľadnené v niektorých aspektoch. Medzi spravodajcom a mnou panuje eh, dosť veľká zhoda. Ja sa mu chcem poďakovať týmto za jeho návrh, napríklad čo sa týka významu zaťažových testov, v tomto sa zhodujeme, alebo aj čo sa týka eh, zdôraznenia eh, nasadzovania medzinárodných dohôd, ako aj zapojenie medzinárodných organizácií, ako napríklad Európska organizácia pre, pardon, Medzinárodná organizácia pre atomovú energiu, to je tejto problematiky. Bezpečnostné štandardy eh, konkrétne eh, z rady sa tu nespomínajú, podľa nás by to malo byť. Domnievame sa, že tieto bezpečnostné štandardy by mali byť za eh, základňou nášho konania v tretich krajinách a našej spolupráce. Okrem toho, to, že teraz je to iba v úvodných ustanoveniach, je pre nás nedostatočné. Ja by som navrhol, aby sa to spróbovalo ako nový nástroj, aby bolo jasne uvedené, v akej miere e, sú tieto opatrenia e, relevantné. A tiež sa domnievame, že tretie krajiny, od ktorých sa takéto nasadenie požaduje, e, by sa mali angažovať aj v oblasti nešírenia jadrových zbraní a tiež by mali podpísať medzinárodné dohody, ktoré sa tohto týkajú, teda ktoré sa týkajú nešírenia. Nechápem, prečo komisia okrem toho navrhuje iba kvantitatívne ukazovatele, čo sa týka úspešnosti. Predsa podľa nás sú kvalitatívne aspekty rovnako dôležité. V tomto smere tiež tu chýba odsek k transparentnosti, eh, tak ako to požaduje Arský dohovor. Eh, my tiež v rámci bezpečnosti Európskej únie eh, sa v tomto budeme angažovať, tak ako to stanovuje Aarhuský dohovor. E, čo sa týka Euratom Loan Facility, mohla by komisia vysvetliť, e, či prostriedky sa e, z tohto zdroja pripočítajú k tým 300 miliónom, alebo to bude len čiastočné krytie tohto nástroja. Ďakujeme pekne pani Rivasi za zelených. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Je to zaujímavý nástroj, Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť, ale jedna z prvých pripomienok, my sme predsa poslanci, e, odvolávame sa tu na zmluvu o Euratome. Čiže chceme pomôcť ich, e, iným krajinám, aby sme teda pomohli v sfére jadrovej bezpečnosti, ale my, poslanci, tam vôbec nie sme za, zapracovaní, sme z toho vylúčení. Budeme pomáhať v Bulharsku, na Ukrajine, v Bielorusku. Ale myslím si, že by sme mali byť o tom informovaní a mali by sme byť spolurozhodovateľi a nie iba sa k tomu vyjadriť, e, podať stanovisko. Ďalej, eh, niektoré články rie, čl- e, nástroja riešia to, čo sa deje v troch, tretich krajinách, čistenie z nečistených oblastí, to je v Strednej Azii dosť veľký problém. E, hovoríme tu o bývalých e, uranových baniam, to naozaj môže spôsobiť veľké problémy, pretože to môže kontaminovať polnohospodárstvo. Toto tam podľa mňa nie je dostatočne ošetrené, pretože naozaj v aktuálnom čase sú tu situácie, ktoré naozaj treba pomáhať. E, ide tu o otázku znečistenia. Potom sú tu pozmeňovacie návrhy týkajúce sa kritéria e, prístupnosti a nedodržiavania mm, pravidel. Tento nástroj bol mm, nastavený na základe dialógu s tretimi krajinami a pokiaľ k tomuto nedojde, tak treba jednoducho zastaviť financovanie. A potom tu kolegovia už e, tiež e, hovorili, že je potrebné naozaj všeobecné kritéria, ktoré sa budú aplikovať na tretie krajiny, ktoré chcú z EÚ spolupracovať tieto krajiny, ktoré chcú mm, spolupracovať, musia rešpektovať demokratické princípy, právny štát, ľudské práva a tak ďalej. Musia e, do, do, dodržiavať medzinárodné dohovory. Toto všetko tam musí byť vymenované, pretože pokiaľ chceme niekomu dávať peniaze, e, tak ten, ten štát musí niektoré kritéria splňať. Ďalej, transparentnosť je dôležité, aby jadrové eh, elektrárne rešpektovali normy transparentnosti a umožnili verejnosti sa zúčastňovať. Eh, spravodajca hovoril o dohľade. Napríklad Rutenium 106. Eh, Nezabúdajte, že tu bol takýto oblak nad Európou a vôbec nevieme, odkiaľ sa vzal. Čiže niektoré nástroje by sme mohli použiť na to, aby sme poskytovali priamu technickú pomoc na úrovni populácie a mimovládnych organizácií, aby sme naozaj mali prístup napríklad k vzorkám pôdy a vody, aby sme presne vedeli, aká je situácia. Je potrebné, aby toto komisia ako aj Európsky parlament vzali do úvahy. Ďalej, legislatívne akty, myslím si, že je dôležité, aby tu boli aj akčné plány. Avšak Nemali by sme zdvíhať ten e, strop na 10 miliónov eur. Myslím si, že 5 miliónov by mal byť ten práh, na základe ktorého treba vypracovať akčný plán. Väčšina e, výdavkov bola pod 10 miliónov eur doteraz. E, komisia musí systematicky sledovať firmy, ktoré čerpajú z tohto nástroja. Myslím si, že tento nástroj naozaj môže pri, pri, e, pridať hodnotu v oblasti bezpečnosti, avšak treba pokryť celú sféru e, okolností a musíme najmä zabezpečiť to, aby sme mali prístup k informáciám. Ďakujem pekne, pán Telička, za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, príjemné popoludne. Myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že Môžeme mať síce rôzny prístup k otázke jadrovej energie a jej relevantnosti. Všetci vieme, že EÚ je naozaj ďaleko v sfére jadrovej bezpečnosti. Máme tu pravidlá, normy, technológiu a overené postupy, ktoré toto umožňujú. V minulosti sme e, sa poučili, že žiadna jadrová elektrárne nie je dostatočne ďaleko na to, aby E, neohrozila bezpečnosť EÚ. Toto samozrejme nie je jediný dôvod, ale je to relevantný dôvod na to, prečo by sme sa týmto mali zaoberať. A preto si myslím, že teda aj ALDE víta tento návrh, aj niektorí kolegovia e, to tu už e, spomenuli. Ten návrh komisie je nedostatočný, nie je kompletný, je tam treba niektoré e, oblasti doplniť, niečo treba viac e, zdôrazniť budem sa snažiť už neopakovať to, čo tu povedali predrečníci, avšak e, je tu ešte niekoľko vecí, ktoré by som chcel uviesť. Poprvé, tematické zameranie je správne, ale treba posilniť to, aby sa už nešírili ďalej jadrové zbranie. Um, taktiež by sme mali hovoriť o kondicionalite a to z viacerých dôvodov. No mali by sme taktiež byť schopní e, rozlišovať medzi jednotlivými krajinami na základe ich prístupu, dôveryhodnosti e, ich e, tovární, ich politík, na základe e, hodnotenia rizik, hodnotenia životného prostredia, hodnotenia bezpečnostných pravidel, ale tiež by sme mali zohľadňovať postup eh, no, jadrových programov v týchto dotknutých krajinách. Čiže myslím si, že budeme musieť naozaj uplatniť odlišné prístupy. Taktiež si myslím, že by sme sa mali viac zameriavať na hodnotenie, nielen na hodnotenie rizik, ale na hodnotenie ako také. Mali by sme mať k dispozícii eh, merateľné ukazovatele. A nemám na mysli iba zaťažové testy. Tam existuje solidná metodológia, avšak budeme pracovať s krajinami, ktoré sú možno menej transparentné, možno tam to hodnotenie bude prebiehať náročnejšie, ale musíme naozaj kontrolovať aj tie financie, ktoré my poskytneme, preto je potrebné, aby sme mali naozaj merateľné ukazovatele. V zásade si myslím, že návrh spravodajcu e, je v poriadku, avšak e, niektoré veci treba viac zdôrazniť, niektoré veci tam treba doplniť. Ale na základe doterajšej diskusie si myslím, že tá spolupráca bude fungovať dobre a verím, že sa nám podarí správu e, čoskoro finalizovať. Ďakujem, pán kolega. A teraz za pán Kolíček. Děkuji, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia sa pekne e, rozprávali, zrejme im nestačili tie určené dve minúty. Ja by som len naozaj veľmi stručne chcel povedať, že materiál, e, s ktorým pracujeme, je veľmi dôležitý. Zmluva Euratom ako taká si vyžaduje, aby e, verejnosť bola informovaná o krokoch, ku ktorým dochádza v rámci medzinárodnej spolupráce. A aj zaťažové testy jednotlivých zariadení k tomu určite prispejú, prispejú k zlepšeniu jadrovej bezpečnosti. Pokiaľ ide o dohodu s tretimi krajinami, na jednej strane musíme vyžadovať transparentnosť, na druhej strane by bolo dobré uvedomiť si, že tu máme jadrovú bezpečnosť a na druhej strane ochranu know-how jednotlivých e, výrobcov a dodávateľov technológií. To je veľmi citlivá záležitosť. Ako tieto dve veci zosúľadiť? A ako zabrániť či už priamému alebo nepriamému ovplyvňovaniu tých štátov, ktoré by chceli používať napríklad inú technológiu než práve tú, ktorú dodáva Veľký brat. Čiže dohoda s tretimi krajinami je dôležitá, ale vždy je potrebné, aby to zostalo v rámci Euratomu. Aby, a je dôležité nezavádzať ďalšie často provokatívne opatrenia. Ďalej, ochrana životného prostredia, tá je naozaj úplne zásadná. Nielen vo Francúzsku a v ďalších krajinách, ktoré používajú jadrovú technológiu, sa musí pri práci s jadrovými materiálmi postupovať veľmi opatrne. Toto platí aj v krajinách, ktoré, krajin, e, ktoré odmietli jadrovú energiu ako zdroj energie, tak sa tam aj tak používajú jadrové materiály. Rôzne žiariče, ktoré potenciálne môžu byť zdrojom znečistenia životného prostredia. A to napríklad aj v štátoch, ktoré sa tvária, že sú 100% čisté, pokiaľ ide e, e, o takéto zdroje, že sú na nich nezávislé. Áno, a akčný plán je veľmi dôležitý e, a my ako parlament ho musíme sledovať. Ďakujem za pozornosť. Kolegovia nehovorili dve minúty, skôr po 4 minúty každý z nich, ale v každom prípade myslím, že to bola veľmi plodná diskusia. Pani Mec eh, sa povedť hlásila, teraz už si neželá vystúpiť. Európska komisia ďalej nasleduje. Pardon, pani Harms. Medzi nami je veľmi blízke priateľstvo. Kolegyňa z Luxemburska, ja som z Nemecka, takže vystúpim ja. Chcela by som sa vyjadriť k tejto téme nástroje jadrovej bezpečnosti, pretože s kolegami, niektorými kolegami tu z parlamentu sa intenzívne zaoberáme otázkou bieloruského projektu Ostrovic. Záťažové testy v Ostrovici už prebehli a odkedy sú k dispozícii odporúčania, myslím si, že je celkom vhodné nechať sa inšpirovať ehm, týmto prístupom a navštíviť eh, túto oblasť v Bielorusku, eh, toto zariadenie. Myslím, že by to zapadalo aj do podmienok eh, tohto nového nástroja. Zatiaľ Bielorusko úplne blokuje akékoľvek návštevy, akékoľvek um, prehliadky tohto zariadenia. Chcela by som to uvieť ako príklad, ako konkrétny príklad, nakoľko zapojenie sa poslancov do tohto procesu môže byť prínosné. A chceli by sme týmto vyzvať Európsku komisiu, aby podporila túto našu iniciatívu, aby nás podporila v tomto našom úsilí vycestovať do Minska a prezrieť si zariadenie eh, v Ostrovici. Ďakujeme pekne. Pani kolegyňa, teraz eh, pán Gary Bass, DG Energy v mene Európskej komisie. Nech sa páči. Uh, no, No, comment. No uh, comment. Okay. Um, so, sorry, but uh, uh we have... Prepašte, my zastupujeme DG Devko. Máme na starosti tento nástroj Trošku som bol zaskočený pôvodne. Prepačte, ale my sme mali iné meno. Vy sa voláte pán Gariba? Nie. Je mi ľúto. Dobre, tak nech sa páči, predstavte sa. Prepašte, došlo k nedorozumeniu. Volám sa Paskla Dua, pracujeme na oddelení DGDEPCO, teda oddelenie pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. A tam sa zaoberáme aj týmto nástrojom. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať spravodajcovi a jeho spolupracovníkom, pretože komunikovalo sa nám s ním veľmi dobre. Mám len niekoľko poznámok k tomu, čo som si vypočul. Len tak na zamyslenie pre poslancov. K samotnému textu mám len jednu poznámku k pozmeviacemu návrhu, k úvodnému ustanoveniu, kde sa hovorí o tom, že členské štáty, ktoré majú programy jadrovej energie, konkrétne domnievame sa, že je to trošku diskriminačné, najmä sa to týka niektorých významných e, členských štátov, ktoré pôvodne teda mali tieto zariadenia, teraz sú v, vo fáze odstavovania týchto zariadení, tie by boli vyňaté. Ďalej, čo sa týka ďalších aspektov, to by som rád e, zdôraznil, teda konkrétne čo sa týka zaťažových testov. Tu sa držíme už platných pravidiel a snažíme sa monitorovať e, dodržovanie týchto odporúčaní. Čo sa týka monitorovania samotného, to je dôležité a vzťahuje sa na všetky nástroje. Chceli by sme, aby všetky tretie krajiny, ktoré budú súčasťou tejto spolupráce v rámci tohto nástroja, aby sa podrobili akýmkoľvek platným kontrolám, ale musí to prebehnúť veľmi diplomaticky. Nemôže to byť stanovené ako e, pevná podmienka, tak ako je to stanovené teraz v texte. A ešte v neposlednom rade kondicionalita, teda jednotlivé podmienky, ktoré spomenuli jednotliví rečníci. Domnievame sa, že toto sa môže presadiť v praxi, keď sa to bude prejednávať jednotlivými členskými štátmi. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Všetko je v poriadku. Nech sa páči, teraz vraciam slovo späť spravodajcovi, pán Uručev, ďakujem. Neskôr by som sa rád poďakoval všetkým kolegom za ich návrhy, za ich vyjadrenia k správe. podpora európskej krajiny tretím krajinám vo veci jadrovej bezpečnosti je veľmi dôležitá. V tomto sa s kolegami zhodujeme. E, s napätím budem čakať na pozmeňovacie návrhy kolegov. Chcel by som ešte raz zdôrazniť, že sa tu držíme zmluvy Euratom. Toto nie je legislatíva, ktorá je úplne bežná vo svojej povahe, teda snažíme sa nezamienať, nezamienať legislatívu. Totiž e, vzťahujú sa na to osobitné postupy, musíme sa toho držať inak totiž. Nastane zmetok. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Teším sa na pozmeňovacie návrhy. Áno, to je veľmi dôležitá poznámka na záver. Lehota je 7. novembra tohto roka do 12. hodiny na pozmeňovacie návrhy. Ďalej, 21. novembra sa budú preskúmovať pozmeňovacie návrhy 30. decembra. 13. decembra sa bude hlasovať vitre. Ďalej, 6. bod. Začíname elektronické hlasovanie. Máme tri body konkrétne, o budeme elektronicky hlasovať. Nie, nemožno, nebude elektronické celé toto hlasovanie. Začneme o 3 minúty presne. Time for me. <laughs> Yes. Sorry. Good afternoon once again. Príjemné popoludne ešte raz všetkým kolegom. Srdečne vás všetkých vítam. Pristúpime hneď k hlasovaniu. Najskôr vykonáme testovacie hlasovanie. Máte všetci za sebou hlasovacie karty, prosím? Výborne. Otváram hlasovanie. Ah, my goodness, me too. And, uh, well, 38. Our... 38 kolegov hlasovalo a vo výbore nás celkovo 67. Nepáči sa vám hlasovanie? To je otázka, o ktorej hlasujeme. Zatiaľ 40, trošku sa to zdvihlo. No, čo sa dá robiť? Končím hlasovanie. Ďakujem. Všetko teda funguje technicky. Prejdeme k návrhu stanoviska. Ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady. Týka sa to vytvorenia programu InvestEU FC. Pán Šonkeli je spravodajcom. A ideme. Začíname 169 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 168 za, proti, overíme si to. And I close the vote. Konec hlasovania. schválené. 170 za, proti. To si overíme opäť. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. 172 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis A. Veríme sa elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 174 za. Proti. Zdržali sa? To si overíme. Konec hlasovania. Zamietnuté. 175 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 179 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tento je rovnaký ako návrh 181. Hlasovali sme teda o obidvoch. Ďalej 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 214 za, proti, zdržali sa zamietnuté 215 za, proti, zdržali sa zamietnuté 216 za, proti, to si overíme, 216, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 258 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 259 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 260 za, proti. To si overíme, overujeme si návrh 260, nech sa páči. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijaté. 286 za, proti zdržali sa prijaté. 285 a 87 za, proti zdržali sa, a to si overíme. Nech sa páči, 285 a 87, koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej, ďalšie dva návrhy 288 a 89 za, proti. To si overíme, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 6 za, proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti. Zdržali sa zamiet, pardon, prijaté 314 za, proti, zdržali sa. Overíme. 314, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. 315 a 316 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 317 za, proti, Zdržali sa. To si overíme. Konec hlasovania zamietnuté. Ďalšie dva návrhy. 318 a 319 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 350 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 9 za. Proti zdržali sa, prijaté kompromis 10 za, proti zdržali sa, prijaté kompromis 11 za, proti zdržali sa, prijaté 367 za, proti zdržali sa, prijaté 369 za, proti zdržali sa. To si overíme. 369, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 370 a 38 spoločne. Teza za, proti, zdržali sa prijaté 372 za, proti, zdržali sa prijaté 374 za, proti, zdržali sa prijaté 375 za,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 proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh, teda 4 návrhy, 462, 3, 4, 5, kto je za? Proti. To si overíme, nech sa páči, hlasujte o týchto štyroch návrhoch. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, kompromis 19 za, proti, Nikto zasa nedvihol na proti, takže ste za kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté, 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 52 za, proti, zdržali sa prijaté 53 za, proti, to si overíme, návrh 53, nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté 56 za, proti, zamietnuté 57 a 1, kto je z Aha, vy si chcete overiť 56, dobré. Možno to nie je zlý nápad. 56, nech sa páči. Od, končím hlasovanie. Je to ešte zretelnejšie zamietnuté, ako som očakával. 57 a 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? To si teda overíme, tieto dva návrhy. 57 a jednotka spoločne. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 22 za. Proti zdržali sa prijaté 63 za. Proti zdržali sa prijaté 64 za. Proti zdržali sa prijaté 65 za. Proti zdržali sa prijaté kompromis 23 za. Proti zdržali sa prijaté 70 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté kompromis 24 za. Proti zdržali sa prijaté Kompromis 25 za, proti zdržali sa prijaté 77 za, proti zdržali sa prijaté 26, kompromis za, proti zdržali sa prijaté kompromis 27 za, proti zdržali sa prijaté 85 za, proti. To si overíme. Končím hlasovanie o 85. Prijaté. Kompromis 28 za proti zdržali sa prijaté. Návrh 93 za, proti zdržali sa prijaté. 94 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 29 za, proti zdržali sa prijaté. 97 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 30 za, proti zdržali sa prijaté. Ďalej, návrh 102 za, proti, to si overíme, 102, nech sa práči. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 110 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 32 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 115 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124 za, proti, to si overíme, 124, nech sa páči, hlasujte. 1, 2, 4, and I close the vote. Koniec hlasovania, prijaté. 125 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 35 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 36 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 37 za. Proti zdržali sa prijaté. 134 za, proti zdržali sa prijaté 135 za, proti, to si overíme, 135. Koniec hlasovania. Prijaté 136 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 38, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 39 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 40 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 41 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 42 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 43 za, proti zdržali sa prijaté. 158 a 59 je za, proti zdržali sa zamietnuté 160 za, proti zdržali sa prijaté Kompromis 44 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 165 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 166 za. Proti. Overíme si návrh 166. Konec hlasovania. Zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky, menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Ďalej nasleduje ďalší bod. Poradí autonómne riadenie vozidel v európskej doprave. Kolega, podpredseda nášho výboru, by sa rád ospravedlnil za to, že nemôže byť prítomný. A v jeho mene by som sa rád poďakoval všetkým deňovým spravodajcom, aj sekretariátu za veľmi konštruktívnu prácu na tejto správe. Kolega Henkel nemohol dnes pricestovať do Bruselu na hlasovanie. A v tejto veci sa na mňa písomne obrátil a požiadal ma o spravedlnenie svojej neúčasti. Teda prejdeme k hlasovaniu o návrhu stanoviska o autonómnom riadení vozidel v európskej doprave. Spravodajcom, ako som už povedala, je kolega Henkel. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 30, druhá časť je za, proti zdržali sa zamietnuté. Otváram hlasovanie, ak to chcete overiť. And I close the vote. A končím hlasovanie. Prepačte, je to prijaté. Prepačte. Kompromis 6 za. Prijaté 35 za. Proti. Overme si to. I close the vote. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 37 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržala sa prijaté. 51 za, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté Overíme si to. 53. Budeme si overovať 53. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 54 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. And I close the vote. Končím hlasovanie. Tak, ako som očakával, je to zamietnuté. Zdvihnite, prosím vás, ruky. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, overíme si to. 69 A končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 11 za. Proti. Zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 71. Prvá časť. Za. Proti. Zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 71. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa prijatý. A pozmeňujúci návrh 72. GUE žiadalo menovité hlasovanie. A v našom výbore minimálne 14 členov výboru by malo prijať takýto návrh. Takže sa vás pýtam, chcete, chcete hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 72 vo forme menovitého hlasovania? Kto je za takéto menovité hlasovanie? To je dosť, 14, dobre. Takže budeme mať menovité hlasovanie. Pozmeňací návrh 72. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dobre, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 73 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa, prijaté 76 za, proti, overíme si to, 76. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Trojka za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijatý. Štvorka za, proti, zdržal sa zamietnuté. Peťka. To, od... to bola štvorka predtým, áno? Štvorka. Pozmiem si návrh 4. A teraz budeme mať 5. Ešte raz. Posmejúci návrh 4. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 5 za, proti, zdržal sa, prijatý. 14 za, proti, overíme si to, 14. A končím hlasovanie. Je to prijaté. 18 za, proti, zdržal sa prijaté. 20 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa prijaté. A teraz ideme na záverečné hlasovanie. Bude to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Je to prijaté. Gratulujeme spravodajcovi, ktorý tu dnes nemohol byť. A ideme na návrh správy o o blockchain, o politika obchodná politika s výhľadom do budúcnosti. Takže e, spravodajca je kolega Bušoj. A ideme hlasovať. Kompromis 3 za. Proti zdržal sa prijaté. 9 za. Proti zdržal sa zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti zdržal sa prijaté. 22 za. Proti zdržal sa prijaté. 23 za proti, overíme si to, 23. A končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijaté 26 za, proti, zdržal sa prijaté tento raz. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijaté, 31 za, proti, zdržal sa prijaté, 34 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 7, kompromis 7 za, proti, zdržal sa prijaté, Kompromis 8 za, proti, zdržala sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržala sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržala sa prijaté. 44 za, proti, zdržala sa prijaté. 48 za, proti. Overíme si to 48. 48. Končím hlasovanie je to zamietnuté. 49 za, proti. Overíme si to ešte raz. 49. 49. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa prijatý. 3 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Menovité hlasovanie. Záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne za veľkú podporu a pán kolega Bušoj, ďakujem za vašu správu. Good. Opúšťate nás? Let us start then. Začnime teda. Začnime. Priatelia, všetci sú pripravení. Ah, okay, good. The most important lady is coming. Takže príde najdôležitejšia dáma. Pani Toja príde, výborne. Bod číslo 9. Stanovenie programu pre jednotný trh, konkurencie, schopnosť podnikov, vrátanie malých a stredných podnikov a európskych štatistických údajov. Sme zodpovední za malé a stredné podniky. Máme výhradné právomoci v tejto oblasti. Je tu 188 pozmeňujúcich návrhov k tomuto stanovisku. A chcel by som povedať, že pokiaľ ide o postup, je to veľmi zložitý materiál. Máme tu 5 výborov, ktoré sú zapojené do práce na tomto materiáli. A v tomto ohľade pozmejúce návrhy k článkom, prílohám alebo úvodným ustanoveniam, ktoré sú v právomoci iného výboru, nie výboru ITRE, e, nebudú hlasované, pretože týchto 5 výborov má výhradné právomoci. A pre nás sú to veľmi dobré správy, pretože o týchto sa nebude túto hlasovať. A to je vlastne zároka, že výbor ITRE má ako jediný na starosti malé a stredné podniky a nikto nemôže hlasovať o malých a stredných podnikoch, a teda o tej časti tohto návrhu, ktorá sa týka malých a stredných podnikov, okrem výboru ITRE. A to je výborná správa pre nás. A naša kolegyňa, podpredsednička pani Patricia Toja, je zodpovedná za tento spis. A Patricia, nech sa páči, máte slovo. A ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som naozaj šťastná, že dnes budeme mať diskusiu, ktorá nás posunie o krok vpred. Žizel povedala, že je to a, a vy, vy ste povedali veľmi správne, že je to veľmi zložité, pretože je tu 5 výborov. A tento program bol vypracovaný a nechcem to opakovať, ale jednoducho bol vypracovaný tak, aby tu všetko bolo zahrnuté. Naša úloha nie je menej dôležitá než by bola, keby ten program bol vypracovaný iba v rámci kozme, ale máme tu vo výhradnej zodpovednosti malé a stredné podniky a my musíme čo najviac využiť to, čo je tu pozitívne. Chcela by som sa poďakovať kolegom za ich príspevky, nielen za pozmeňujúce návrhy, ale aj za diskusie, ktoré prebehli na dvoch technických stretnutiach. A to nám zajtra pomôže na prvom stretnutí tieňových spravodajcov. Takže ja im ďakujem za ich prácu, pretože podľa mňa nám e, pomohla obmedziť e, počet e, pozmeňacích návrhov. Niektoré sme mohli už akceptovať. Chcem akceptovať eh, čo najviac pozmeňujúcich návrhov, pretože si myslím, že sa tu naozaj zbiehame, pokiaľ ide o zameranie na malé stredné podniky. To sa týka všetkých politických skupín. A všetci uh, môžeme prispieť k tomuto. Ale budem hovoriť o istých veciach, ktoré sa objavili, keď sme hovorili o pozmeňujúcich návrhoch. Všetky skupiny prikladajú význam istým aspektom, ako je rast malých a stredných podnikov. Všetci chcú rast, všetci chcú vývoj. Nikto nechce ostať v súčasnej situácii, takže zoberieme e, do úvahy všetky tie návrhy, ktoré sa oberajú týmto smerom. Potom trvala udržateľnosť. Niektoré skupiny tam majú viac pozmeňujúcich návrhov a niektorí ľudia hovoria, že by sme mali sa vyhnú opakovaniu toho výrazu. Trvalá udržateľnosť je rozhodne dôležitá e, pre malé a stredné podniky, musí byť prioritou. A potom je tu tá otázka e, riadenia digitálnej transformácie. Máme tu obmedzené zdroje, ale tu sa musíme zamerať na podporu malých a stredných podnikov pri digitálnej transformácii. Tá prebieha rýchlo, e, mení všetko. Musíme zohľadniť to, čo je pozitívne. To je prvý bod. Ale máme tu ďalší cieľ, ktorý by som chcela zdôrazniť, a to je vytvorenie kvalitných pracovných miest. Podniky by chceli byť konkurencieschopné, dynamické a musia predovšetkým vytvárať pracovné miesta. E, pokiaľ ide o organizačnú stránku, chcela by som dodať, že je tu ďalšie dôležité kritérium, ktoré sa berie do úvahy a o tom budeme hovoriť zajtra s tieňovými spravodajcami. E, musíme podporiť malé a stredné podniky aj na tej riadiacej stránke. Často majú výrobok, majú trh, ale nemajú e, riadiace zručnosti a tie sú tiež veľmi dôležité, pretože aj keď tam budú všetky ostatné aspekty, ale nebudú mať e, dobré riadenie, tak môžu zlyhať. Potom naša skupina podporila pozitívne veci z programu COSME. E, boli tam siete, tie by sme všetci chceli podporiť a zdôrazniť. A v istých krajinách sa objavili slabé stránky, ktoré treba riešiť. No a je tu program Erasmus, ktorý je známy v celej Európe. Rada by som si vypočula vaše stanovisko na túto tému. Malo by to byť iba pre mladých podnikateľov, pretože Erasmus je program pre mladých ľudí ale mohli by sme mať aj Erasmus pre podnikateľov bez ohľadu na to, či sú mladí alebo nie. No a nakoniec je tu tá otázka indikátorov pre výročné správy. Komisia chce rôzne indikátory a každý v parlamente aj ja sme dodali ďalšie indikátory k tým dvom indikátorom komisie. Každý by tu chcel uh, E, zdôrazniť to, čo je pre ňoho alebo pre ňu dôležité, ale rozhodne by sme mali dodať niečo k návrhu komisie, e, ktorý je podľa mňa e, trošku obmedzený. No a potom, čo je pre mňa mimoriadne dôležité, a viem, že aj iní sú za to, ale jednoducho musíme zobrať e, do úvahy aj e, sociálne podniky. Teda to sú tie, ktoré e, sa nesnažia vytvárať zisk, ale vytvárať pracovné miesta. V niektorých štátoch vznikajú ad hoc sociálne podniky, ale trhovej ekonomike by tieto sociálne podniky, ktoré nie sú zamerané na zisk, ale na pra- vytvárané pracovné tiež e, mali mať možnosť zúčastniť sa programov pre malé a stredné podniky. No a zajtra by sme sa s tenými spravodajcami mali pozrieť aj na uh, siete malých a stredných podnikov. A sieť to je veľmi špecifická myšlienka. Uh, to nie je iba klaster, to je proste skupina uh, podnikov, ktoré sú úzko prepojené, či výrobne alebo produktovo. A niekde ich vnímajú ako istý typ konzorcií. A mali by sme si ponechať túto koncepciu. Nechceli by sme mať nejaký názov, ktorý sa prekrýva s sieťami podnikov a konzorcií, ale chceli by sme mať niečo novátorské. A to je niečo, čo môže zohľadniť náš program nasledujúcich rokov. Ospravedlňujem sa za to, že som hovorila tak dlho v poriadku. A pán Rubik ako mi spravodajca bude hovoriť neskôr, ale pán Telička, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pani Toji, že sme vo výbore mohli viesť podstatnejšiu e, rozpravu a boli tu kompromisné návrhy a preto môžem byť e, stručný a môžem povedať, že tu treba iba doladiť text, niekde sa veci opakujú a takisto mám pocit, že by sme sa mohli pozrieť na prílohy, kde sú isté dodatky, ale niekde zase chýbajú isté veci, ktoré sa týkajú zamestnanosti a malých a stredných eh, podnikov, ale to sú drobnosti a tie doriešime zajtra na stretnutí s tenými spravodajcami. Takže eh, pani Toja, mám eh, otázku a tá sa týka Erasmu. Povedal by som, že toto je naozaj legitímny bod. Či sú už mladí, alebo nie sú mladí, ale mali by to byť jednoducho začínajúci podnikatelia. A mám isté pochybnosti, pokiaľ ide o tú povahu Erasmu. Keď začnem viesť nejakú firmu, keď si otvorím firmu, tak by som sa mal venovať tej firme a neviem, či mm, by bolo rozumné odísť z firmy na nejaký čas a venovať sa Erasmu alebo iným programom, ale pokiaľ ide o tie siete podnikov, mali by sme posúdiť, do akej miery je to naša úloha podporovať zakladanie a prevádzku sieti podnikov. Toto treba ešte doriešiť v texte. Ale máme celkom dobrý návrh s kompromisnými návrhmi pred sebou a myslím si, že v krátkom čase sa vám to podarí dokončiť. A naozaj si cením, že pani spravodajkňa tam uvidla všetky tieto drobné pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Mec, mene zelených, áno. Áno, chcela som povedať toho dnes veľa. Je tu dobrá práca, ktorá sa urobila. Priniesli sme naše pozmejúce návrhy, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti, efektívneho hospodárstva a tak ďalej. To ide ruka v ruke s konkurencieschopnosťou a takisto sme tu mali isté požiadavky na monitorovanie a predkladanie správ. E, to je dosť vágne e, pre malé a stredné podniky v tomto dokumente v porovnaní s programom COSME a pokiaľ ide o konkrétne potreby malých a stredných podnikov, Áno, v e, programe COSME sa veľmi dobre vyjadrujú o oboch cieľových skupinách, ktoré môžu potrebovať pomoc, pokiaľ ide o zaškolenie, vzdelávanie, kultúru a tak ďalej. A Eh, pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom a pokiaľ ide o znižovanie administratívneho bremena a tak ďalej. A naozaj eh, si cením odvolávku eh, na poradenstvo a myslím si, že One Stop Shop by bol naozaj veľmi užitočný. Takže sa teším na prácu, ktorá nás čaká a ďakujeme pekne pani spravdajkyni za to, že zobrala do úvahy mnohé pozmeňujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz mene Kue, pani López Bermejo. Eh, gracias, presidente. Quiero agradecer el trabajo de la ponente. Ďakujem za, ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať za všetku odvedzenú prácu. Myslím si, že vďaka tomuto kompromisnému návrhu je tu nádej, že sa nám podarí zhodnúť na tomto naozaj komplikovanom dokumente. Vypracovali sme pozmeňovacie návrhy, aby sme pozmenili niektoré prvky týkajúce sa jednotného trhu, ako aj negatívne dopady na niektoré krajiny EÚ. No, pokiaľ ide o tento dokument, tak sa prikláňame k účasti občanov a spotrebiteľov na procesoch vzdelávania a rozhodovacích procesov. A z tohto dôvodu si myslíme, že je dôležité, aby toto bola podmienka prístupu k financovania v rámci programu COSME. Myslím si, že v tomto prípade to ide dobrým smerom, ale nesmieme sa obmedziť iba na nejaké vyhlásenia a márne reči. Naozaj to musí reálne aj fungovať. Po druhé, taktiež si musíme uvedomiť, že sú to nové typy podnikov. Spravodajkynia hovorila o solidárnych a sociálnych podnikoch a je potrebné, aby sme stimulovali spoluprácu medzi eh, malými strednými podnikmi a mikro podnikmi s inštitúciami, s výskumnými centrami, s univerzitami. jednoducho eh, solidný hospodársky základ e, nevzniká len tak, nemôžeme to nechávať iba na e, silách trhu, ktoré idú skôr opačným smerom. Takže je potrebné tu naozaj týmto typom podnikov poskytnúť priestor, uznať ich úlohu a umožniť im konsolidovať sa a rásť. Myslíme si, že je naozaj potrebné propagovať v Európe sociálnu politiku, čiže naozaj nezabúdajme ani na pracovníkov a ich zastupiteľov, zastupcov na európskej úrovni. Či už tu ide o otázku vzdelávania, zlepšovania zručnosti v digitálnej ére a tak ďalej. Sú to všeobecné otázky a dúfam, že sa nám podrie dopracovať ku kompromisu. Ďakujem. Ďakujem, pán Kohliček. Ďakujem za slovo. Mám k tomu tri veci. Poprvé, v rámci malých a stredných podnikov by mali byť podporované družstva. Po druhé, mala by tam byť aj sekcia sociálnych podnikov, ktorá by mala byť podporovaná. A po tretie, podnikateľské inkubátory, a to súvisí aj s tým, čo tu už zaznelo, Erasmus+. Pretože na vzdelávanie ľudí navezuje možnosť založiť vlastný podnik. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kolega. Pán Schmidt-Gerz za DG Growth, Európska komisia. Máte slovo. Ďakujem za slovo. Program pre jednotný trh má zlepšiť fungovanie jednotného trhu, ale tiež e, chrániť e, e, všetky súčasnené strany. My chceme chrániť konkurencieschopnosť podnikov, najmä malých a stredných podnikov a preto vítame tento program a váš, vašu činnosť v, tejto sfére a tešíme sa na skore uzavretie pokiaľ ide o ten Erasmus mladých podnikateľov, tak e, sa tu skôr hovorí o mladých podnikoch a nie o mladých podnikateľoch, čiže ide to, nejde tu o vek tých podnikateľov, ale o ľudí, ktorí sa rozhodnú založiť podnik, spoločnosť, firmu. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. No a ešte na záver dám slovo pani spravodajkyni na, na, na finálne pripomienky. Áno, ďakujem. Áno, budú tu ešte aj bilaterálne nejaké. My sme sa veľa rozprávali bilaterálne. Ďakujem za veľmi konštruktívny prístup do našej diskusie. Naozaj všetky tie pripomienky boli konštruktívne a myslím, že máme naozaj v dispozícii všetko preto, aby sme odvedli dobrý kus práce. Zajtra sa opäť stretneme. Nikto nie je nejak v zásade proti, tie stanoviska sú príbuzné, jednoducho musíme len nájsť e, dobrý, vhodné, vhodné znenie textu. Čiže čokoľvek by mohlo pomôcť posilniť tento program, treba zohľadniť. Dnes je tu ešte niekoľko detajlov, ktoré v tejto chvíli nie sú až také známe, možno, že budú známejšie v nadchádzajúcich rokoch. Toto všetko tam treba zapracovať. A naozaj dúfam, že sa nám podarí na dokumente e, pracovať v pozitívnom duchu a čo za dohľadnej dobe. Dobre, tak ja poviem teraz časové lehoty. Hlasovanie na jetre 30. decembra a potom, e, teda z e, novembra a potom na gestorskom výbore 22. januára. Prechádzame na ďalší bod programu, ustanovenie e, finančného programu na komisiu jaderných zariadení a správu radioaktívneho odpadu. Cieľom tohto návrhu je pomáhať členským štátom procese uzatvárania e, jadrových zariadení v konečných fázach ich e, životného cyklu. Tento návrh je založený na článku 2003 zmluvy o Euratome. Znamená to, že rada príjme e, hodnotenie potom, ako skonzultuje Európsky parlament, ale bez toho, aby mala povinnosť e, riadiť sa našim stanoviskom. Našim spravodajcom je kolega Peter Korumbašev. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ak dovolíte, poďakujem sa kolegom za ich pozmeňovacie návrhy. No a teraz vám predstavím hlavné myšlienky, ktoré navrhli jednotlivé politické skupiny. Na základe pozmeňovacích návrhov môžem povedať, že aj zelený, aj GUE by ocenili aktívnejšiu účasť EÚ v programe e, postupného uzatvárania jadrových zariadení. Myslia si, že percenta by sa mali navýšiť z 50 na 60. Hlavné Mm, miesta rozkolu stanovisk v prípade tejto správy e, pozostávajú z návrhu e, lavice, kde je návrh, aby sa miera spolufinancovania EÚ e navýšila. Komisia navrhuje redukciu niektorých záväzkov Účasť EÚ v Bohuniciach je v tejto chvíli 60%, v Kozuldu je to 63%. Komisia navrhuje, aby tieto záväzky boli znížené na 50%, ale podľa mňa to nie je relevantné. Pán Lange povedal, že keď krajina príjme rozhodnutie e, uzavrieť jadrové zariadenie, tak by sa tu mali E, riešiť aj finančné prostriedky potrebné na takýto krok. Ani Bulharsko, ani Slovensko, ani Litva e, sa nerozhodli e, k takémuto kroku. Ten krok prijala EÚ a bola to podmienka, aby tieto krajiny mohli pristúpiť do EÚ. Oni sa nerozhodli sami, že tie, vyradia tie jadrové zariadenia. Preto sa niektorí kolegovia domnievajú, že finančná participácia EÚ by sa v budúcnosti nemala využívať ako precedens. Podľa mňa sú tieto obavy mm, nemiestne, pretože vyraďovanie v Kozloduji a v e, Bohuniciach boli e, predbežnou podmienkou preto, aby tieto krajiny mohli pristúpiť do EÚ. Kolegovia z EKR e, sa pýtajú na e, vyraďovanie v tretich krajinách. Je dôležité, aby sme v rámci e, spoločného výskumného centra na, na, nastavili skupinu, ktorá bude mať dispozícii znalostí ktoré sme nabrali v rámci programu vyraďovania a tieto znalosti budú užitočné nielen pre EÚ, ale pre celý svet. Vyraďovací program by nemal trpieť e, na politické úrovni alebo nejakým obmedzovaním na politické úrovni. Akákoľvek e, strana, ktorá má záujem o expertizu e, v oblasti vyraďovania, aby e, sa o to mala podeliť s inými krajinami, aby boli všetky krajiny čo najbezpečnejšie. Nemal by tu byť nejaký maximálny práh e, určujúci, um, uč, určujúci účasť komisie. Komisia navrhla 50%, ale ja si myslím, že by sme skôr mali hovoriť o minimálnom práhu um, pre e, financovanie zo strany EÚ. Ukáže to jasný záväzok e, zo strany Európskej komisie. vďaka čomu sa podarí splniť požiadatky, ktoré boli nespravodlivo uvalené na krajiny ako Bulharsko a Litva. Pokiaľ ide o zelených a, a GUE, tak tam nie sú žiadne rozdiely v stanoviskách, je tu jediný rozdiel ešte v porovnaní s tým, čo si myslí pán Lange za EPP. Ďakujem. Pani Holmes. Máte slovo. Vo všeobecnosti podporujem návrh kolegu. Chcem povedať, že súhlasím aj eh, s kolegami, ktorí vypracovali pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú mimoriadného financovania EÚ týchto vy, programov vy, vy, vy, vyraďovania naozaj v prípade Bohuníc a Kozloduj, aj hovorili sme aj o Ignalina, tak naozaj tu hovoríme o výnimkách a nie o všeobecnom smerovaní. Všeobecné smerovanie našej skupiny, ako aj Európskej komisie, je také, že Jadrový priemysel toho, ktorého členského štátu je zodpovedný za vyraďovanie jadrových zariadení a aj za nakladanie s radioaktívnym odpadom. Avšak rozumiem, prečo e, to kolegovia chcú zdôrazniť. Ne, nezabúdajme na to, že sú to výnimky. Pokiaľ ide o mieru spolufinancovania, súhlasím s, pani, s pánom Kombačevom, Kombačevom, a v tomto duchu sme aj my vypracovali pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o Kožuduj a Bohunice, tam sa hovorí, že miera spolufinancovania EU by mala byť v súlade e, s praxou spolufinancovania v predbežnom predchádzajúcom programe. Čiže mala by to byť pre členské štáty uvedená istá miera zodpovednosti, ktoré sú zodpovedné za projekt vyraďovania Čiže mali mať, mať istú mieru zodpovednosti, pokiaľ ide o nastavenie eh, miery financovania, spolufinancovania z EÚ. Eh, e A ďakujem pánu Korumbašovi za spoluprácu. Teraz za EPP, pán Langen. Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem. Musel som sa zúčastniť hlasovanie v výbore EKON, preto som prišiel niečo neskôr na tento bod. Kolega Korumbačev Myslím, že teda predložil návrh, ktorý do veľkej miery dokážem podporiť. Avšak, čo sa týka e, pravidel spolufinancovania, tu mám niekoľko poznámok. Kolega navrhuje, aby namiesto maximálnej miery spolufinancovania zo strany EU vo výške 50 sa stanovila minimálna sadzba vo výške 60 Toto je v rozpore so všetkými ostatnými finančnými programami, kde je to vždy len eh, stanovené na úrovni maximálnej sadzby. Tu nejde o nejaké zanedbateľné sumy, ide o eh, trojciferné miliónové sumy, preto je podľa mňa dôležité, aby sme sa držali pravidel inak. Náš návrh eh, nebude braný seriózne v rokovaniach. Tak či tak vypracujeme iba stanovisko. Okrem toho v pozmeňacích návrhoch 5 a 6 sa spomína požiadavka komisie vykonať srednodobú revíziu teda revíziu v polovici trvania, aby sa to vypustilo, tak aby sa prehodnotilo, či by sa tieto prostriedky mohli inak prerozdeliť. Tento argument komisie sa zdá byť podľa mňa presvedčivý. Mm, podľa mňa posun situácie v Bulharsku a na Slovensku je už dosť značný. V polovici trvania VFR o ktoré sa ďalej bude e, onedlho rozhodovať, tak či tak, e, aby sa teda v polovici trvania to prehodnotilo, aby sa zvažilo presunutie prostriedkov na iné účely. To musí byť predsa v záujme všetkých, e, tak aby aj jadrové elektrárne všetkých členských štátov, ale aby aj iné aspekty sa presadili včas a aby sa respektíve v prípade potreby prijali iné opravné kroky. Pán Korubačov povedal, že bolo predložených e, zhruba 21 pozňacích návrhov. Z našej skupiny máme jeden, čo sa týka výmeny informácií, číslo 21. Tento návrh samozrejme podporujem. Od pani Grostet je tento návrh. Aj čo sa týka pozňacích návrhov ALDE, aj tie sú podľa nás priateľné. Výmena osvedčených postupov, vyraďovanie e, tej zodpovednosti členských štátov. Ešte sa musíme dohodnúť na návrhoch ECR a o návrhoch kolegyne Harms a Siluaga z GUE. Tí tiež navrhujú, aby sa miera spolufinancovania stanovila na minimálnej úrovni 60 Myslím si, že nie je potrebné ďalšie e, stretnutie deňových e, spravodajcov. Môžeme vypracovať hlasovací zoznam kolegov a potom o tom budeme hlasovať, pretože medzi jednotlivými pozíciami nie je nejaký kompromis. Buď platí to, čo navrhla komisia, alebo sa to navýši. E, v tomto sa príjme teda väčšinové rozhodnutie. V tomto smere nie je podľa mňa priestor na kompromisy, preto by som požiadal, aby sme e, teda stihli o tom hlasovať e, koncom novembra. Kolík. Ďakujem pekne. Pán Kohliček, máte slovo. Ďakujem za slovo. Myslím si, že pán kolega Langen to vyjadril dosť koherentne. E, vždy hovorí to isté a musím s ním súhlasiť v tom, že by sme tú mieru kofinancovania a pokiaľ možno tú formuláciu, pokiaľ ide o e, prach alebo strop, vyriešiť hlasovaním. Pretože kompromis medzi minimum a maximum asi neexistuje, a 50 nie je 60. To kolega Langen e, dosť dobre vystihol. Ja inak súhlasím s pánom Korumbaševom, ktorý hneď na začiatok povedal, že to vôbec nie je precedens. Myslím tým teraz precedens e, týkajúci sa budúceho e, vyraďovania jednotlivých jadrových zariadení. Ale ide o precedens v tom, či prístupové zmluvy sú platné alebo nie sú. A v tomto sa naše stanoviská rozchádzajú a mali by sme o tom určite rozhodnúť v rámci hlasovania. Je to totiž to precedens pre ďalšie prístupové zmluvy, pre tie štáty, ktoré dnes rokujú o prístupe k EU, aby videli, do akej miery je takáto prístupová zmluva záväzná. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. pán kolega 50, keď máme 50, 60, tak je kompromis 55. Ja viem, e, žartujem. Nebojte sa, žartujem. Samozrejme, že máte pravdu. Chcel by som poprosiť e, zástupcov e, Európskej komisie, riaditeľ Massimo Gariba z DG Energy, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za správu. Ak dovolíte, povedal by som dve veci. Po prvé, jadrová bezpečnosť je kľúčovou prioritou pre komisiu a tieto programy sú naozaj hmatateľnou, hmatateľným vyjadrením solidarity EÚ, pokiaľ ide o takéto zariadenia. Chcem sa poďakovať ľuďom, ktorí pripomenuli aj to, že to je prvotná povinnosť e, prevádzkovateľov aj členských štátov, ktoré prevádzkujú jadrové zariadenia, aby sa starali aj o otázku vyraďovania. Ja chápem tú diskusiu o práhoch a o tom, či ako by to malo sa posunúť, ktorým smerom a a tiež aká je miera solidarity. Miera solidarity, ktorú navrhuje komisia, je v súlade s finančnými potrebami na vyradenie týchto dvoch e, zariadení. Ja by som chcel povedať, že v súlade s plánom by Bohunice boli plne vyradené do roku 2025 a, tá druh- a to druhé zariadenie do roku 2030 nárast e, miery spolufinancovania bol konzistentným prvkom v týchto programoch a poukázal na to, že navýšený záväzok zo strany členských štátov prináša výsledky. Pokiaľ ide o zdieľanie informácií a vedomostí, je to jeden z kľúčových aspektov ktoré takéto typy programov umožňujú a znalosti, ktoré vyvstanú z peňazí daňových poplatníkov a vzdialenie týchto znalostí e, predstavuje veľmi dôležitú súčasť tohto programu. Komisia DGNR aj DGRTD a určite podporia šírenie takýchto znalostí. Ďakujem za vaše pripomienky. Chcel by som poprosiť pána spravodajcu, aby e, uzatvoril našu diskusiu. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ja by som na úvod chcel povedať, že pokiaľ ide o Bulharsko, a Slovensko. Tieto dve krajiny sú výborným príkladom vyraďovania, sú naozaj modelom, ktorý možno prebrať aj do iných krajín. Na Slovensku bude program ukončený v roku 2025, v Bulharsku sa to plánuje na rok 2030. Pokiaľ ide o tie sumy, to nie sú trojciferné miliónové čísla, pre Bulharsko je to 63 miliónov na, na nadchádzajúcich 7 rokov, čo znamená 9 miliónov ro- ročne. Pre Slovensko je to 8 miliónov ročne. pokiaľ by tu nebolo toto ponižujúce, keby tu nebolo toto ponižujúce požiadavka e, komisie a EÚ e, počas prístupových rokovaní, táto požiadavku vyradí tieto jadrové e, zariadenia, tak by tieto jadrové zariadenia e, generovali 400 miliónov e, energie ročne, čo sa nedeje. Čo sa teraz deje, čo získavame z EÚ, je 9 miliónov ročne a ešte stále diskutujeme o možnosti redukcie tejto sumy na 8 alebo dokonca 7 miliónov, čo naozaj nie je e, príklad európskej solidarity. Mne naozaj, ja naozaj vítam myšlienku spoločného európskeho systému pre výmenu informácií. To je myšlienka, ktorú vypracovali kolegovia z ALDE a EPP. Vedomosti, ktoré získavame z vyraďovacieho procesu, tak tieto vedomosti by mali byť podľa mňa inštitucionalizované na úrovni spoločnej pracovnej skupiny alebo dokonca na úrovni spoločného výskumného centra. A tak by potom expertíza z vyraďovacích programov v celej EÚ mohla byť zoskupená, sprepojená a využitá v iných krajinách EÚ v budúcnosti. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, pretože vyraďovanie určite bude prebiehať v EÚ aj v iných krajinách v budúcnosti a bolo by náročné e, dopracovať sa ku kompromisu, pokiaľ ide o minimálny alebo maximálny prach. Preto si myslím, že by sa naprv mali stretnúť tieňoví spravodajcovia a mm, mali by sme na túto tému hlasovať. Ďakujem. Ja, man kann ja darüber reden, ob die Weiternutzung die Neviem, či by bolo alternatívou ďalšie využitie. Isté, že môžeme si o tom pohovoriť, ale prístupové rokovania to tak nestanovili. Ponechalo sa to v zodpovednosti členských štátov, aby sa pristúpilo k vyradeniu z prevádzky a e, to s pomocou komisie a takýto je fakt. Možno niektorí kolegovia to vnímajú inak. Nemôžeme e, predsa zohľadniť e, ušlé zisky a v tomto svetle vnímať dotácie. 1,2 miliardy eur celkovo sa vynaložilo na tieto účely. Toto je teda celková suma. Nedá sa teda povedať, že ide o znevýhodnenie týchto dvoch členských štátov, Slovensko a Bulharsko, ktorých sa to týka. V tomto prípade v prístových rokovaniach predsa odsúhlasili takéto konanie. A keď komisia e, sa oslavuje v tom zmysle, že chce predsedovať čo najvyššiu bezpečnosti, tak ja sa pýtam, či vo všetkých krajinách je to takto zaručené. Či sa to predseduje voči Francúzsku napríklad. Keď si pomyslím na Festenheime, tam naozaj je podľa mňa množstvo otáznikov, čiže môžeme sa nad tým zamyslieť, ale kompromis podľa mňa nenájdeme a podľa mňa nemá zmysel stretávať sa na stretnutí spravodajcov k 21 pozmeňovacím návrhom nepotrebujeme predsa schôdzu teňových spravodajcov. Dobre, ďakujeme pekne. Rozhodne o tom spravodajca, isteže. A ak sa chcete ešte vyjadriť, vyjadrite sa teraz radšej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že schôdza tenových spravodajcov je potrebná. Mali by sme zvolať aspoň jednu takúto schôdzu. Aj keby sme sa napokon dopracovali k záveru, že nie je možné dosiahnuť kompromis. Predsa len niekoľko politických skupín podporuje môj prístup. Možno sú iné skupiny, ktoré podporujú prístup pana Langena. Vo fáze predprístupových rokovaní e, sa zaujal postoj ultimáta voči niektorým krajinám, čo sa týka vyriadenia z prevádzky jadrových eh, elektrární. A tá strana, ktorá vnútila takéto ultimátum, by mala finančne prispieť k presadeniu takéhoto cieľa. Ak krajina dospeje k rozhodnutiu, eh, že sa rozhodne odstaviť, eh, vyradiť z prevádzky svoje jadrové zariadenie z akýchkoľvek dôvodov, mala by na to vyčleniť potrebné finančné zdroje. Ak však krajina bola prinútená prijať takýto krok v prístupových rokovaniach, tak tá strana, ktorá vnútila takýto krok tejto krajine, by mala znášať všetky finančné náklady spojené s takýmto procesom. Ide o celkovú sumu 9 miliónov ročne pre Bulharsko a 8 miliónov ročne pre Slovensko. Tiež som uviedol sumy teda množstva energie, ktoré by tieto krajiny produkovali v súčasnosti, ak by ich jadrové elektrárne boli v prevádzke v súčasnosti. Toto množstvo by bolo o mnoho vyššie než prostriedky, ktoré boli týmto krajinám eh, vyčlenené s cieľom podpory vyraďovania. Drahý kolega, podľa dohody s komisiou Bulharsku a na celom Balkáne majú krajiny nedostatok elektrickej energie. A tomuto problému komisia nejako nepomohla. Preto je podľa mňa logická požiadavka zvýšiť podiel podľa jasnej logiky. Vy ste logicky mysliaci, mysliaci človek, teda predpokladám a verím, že pochopíte aj tento logický argument. Ďakujem. Well, if I try, Jaromír, if I try... Jaromír, ja keď sa snažím na to pozrieť logicky, povedal by som, že schôdza tenových spravodajcov je potrebná, pretože nedokážeme to uzavrieť. Bez schôdza tenových spravodajcov sa neposunieme ďalej. Niektorí kolegovia si takúto schôdzu totiž želajú. Ste, že pán Langen. K 21 návrhom nemusíme zvolávať schôdzu, môžeme o nich hlasovať. V čom je problém? Bolo by to zbytočné zvolávať takéto stretnutie, dobre? Naša schôdza je oficiálna, áno, je to len taká oficialita, ale schôdza tieňových spravodajcov to je na spravodajcovi, aby o tom rozhodol. Výbor mu to nebude vnúcovať. Ja však kolegu chápem. Možno pre vás. Z vášho pohľadu to nie je potrebné. V každom prípade rozhodnite sa vy sami. Ďalej. Искам да поканя всички мои колеги на среща следващата седмица на докладчиците. Ja by som rád pozval všetkých kolegov na schôdzu spravodajcov na budúci týždeň. Ktokoľvek, kto sa chce zúčastniť, je vítaný. Tí, ktorí nepovažujú takúto schôdzu za potrebnú, samozrejme nemusia sa aj zúčastniť. V každom prípade ja plánujem zvolať takúto schôdzu na budúci týždeň v Štrasburgu. Je na vás, aby ste sa rozhodli, či prídete alebo nie. Hlasovanie výbory ITRE 3. decembra. Ďalej nasleduje podľa programu bod 11 návrh, ktorý je veľmi podobný tomuto, návrh nariadenia rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky. Ako viete, právny základ pre tento bod nepožaduje konzultáciu parlamentu, ale rada sa rozhodla predsa len prekonzultovať to s parlamentom, požiadať parlament o stanovisko. Je to teda o niečo iná situácia ako v prípade Slovenska a Bulharska. Návrh komisie sa týka vyradenia z prevádzky elektrárne Ignalina v Litve Samozrejme, týka sa to aj s tým spojeného rozpočtu na obdobie rokov 2021 až 2027. Spravodajkyňou je pani Rebeka Harms. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som na úvod e, nadviazať na predchádzajúcu diskusiu medzi pánom Langenom a pánom Korbačevom a pánom Kohličkom. Tieto tri jadrové elektrárne, o ktorých e, sa budeme rozprávať aj v tomto bode, teda e, elektrárne v Bulharsku, na Slovensku a v Litve. To boli elektrárne, ktoré v rámci prestupových rokovaní boli označené za také zariadenia, ktoré nie je možné naďalej udržovať v prevádzke podľa expertného vyhodnotenia Euratomu a podľa vtedy platných bezpečnostných požiadaviek. Tieto kontroly prebehli v svetle katastrofy z Černobylu tieto atómové elektrárne sú podobného druhu, ako bola elektrárne v Černobyle. A ja by som ešte ráda vyzvihla aj dnes, že vtedy bolo prijaté takéto jednoznačné rozhodnutie, ale tiež chcem vyzvihnúť to, že Európska únia sa preto zaviazala znášať eh, významnú časť nákladov, ktoré sú spojené s vyraďovaním z prevádzky týchto jadrových zariadení Už viackrát sa hovorilo o tom, aká vysoká by mala byť táto suma, teda aký podiel nákladov by mala znášať komisia a únia. Konkrétne v prípade litovskej eh, jadrovej elektrárne Ignalina. Ja som sa teda zaoberala konkrétne ňou. V tejto veci by som sa rada poďakovala všetkým tenevým spravodajcom, či už prišli alebo neprišli na schôdzu tenevých spravodajcov. Všetci konštruktívne eh, sa zúčastnili procesu vypracovania eh, správy. Celkovo som dostala 53 pozmeňujúcich návrhov, 18 z nich e, bolo odo mňa samej a môžem povedať, že k tým najzásadnejším témam, o ktorých sme hovorili, tu väčšina tenových spravodajcov podporuje, aby v prípade Ignaliny miera spolufinancovania bola na úrovni o naďalej 86%, aby sa to neznižovalo. A Okrem toho by som rada povedala, že väčšina tých spravodajcov si vyslovne želá, aby prostriedky, ktoré sa Litve poskytujú, bezpodmienečne boli určené na ďalšie úpravné práce tejto jadrovej elektrárne tiež si myslíme, že je nevyhnutné, aby získané nadobudnuté poznatky E, tohto vyraďovania boli sprístupnené aj pre iné prípady, ale ak by sa na to mala vytvoriť nová organizácia, tak v tomto prípade by, by sa mali nájsť na to aj nové finančné prostriedky, pretože toto nebolo stanovené v pôvodnom pláne vyraďovania z prevádzky tejto elektrárne. Zatiaľ sme sa nedohodli so všetkými inými spravodajcami, ale ani s väčšinou kolegov e, na tom, aká suma by e, mala Litve byť prisúdená v ďalšom viacročnom finančnom rámci. S väčšinou tým spravodajcov sme sa dohodli na tom, že suma, ktorá sa navrhla asi 780 miliónov, že to je suma, ktorá sa dá obhájiť a taktiež vychádza z faktov. Ja som zvolala tiež taktiež návštevu v Ignaliny a tam som sa stretla nielen s príslušnými odborníkmi, teda s ministrom, s manažmentom, ale taktiež tam boli zastupcovia Európskej banky pre obnovu a rozvoj, zastupcovia komisie a nikto nevyslovil žiadne pochybnosti na mieste, o, že teda žiadne pochybnosti o tomto čísle 780 miliónov, ani komisia sama to nespochybnila. E, komisia sa len vyslovila s pochybnosťami v kontexte rozpočtových e, konkrétnych krokov, teda čo sa bude dať odfinancovať ďalšieho viacročného finančného rámca, nespochybnila e, túto sumu e, ako celok. Medzičasom e, kolega Langen, tak ako som to vyrozumela aj z jeho stanoviska, on spomína iné číslo, 683 miliónov. Toto číslo, podľa toho, čo tvrdí pán Langen, vychádza z najnovších odhadov nákladov Európskej komisie. Európska komisia sa už medzičasom od tohto dištancovala, ak som to teda správne pochopila. Musím povedať, že v tejto veci som dosť zmetená z pozície Európskej komisie. Na budúci týždeň sa chystá ďalšia schôdza spravodajcov, ale ja si ešte stále myslím, že tých 780 miliónov je oprávnených, keďže ide o dva reaktory, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky v prípade e, tejto elektrárne Ignalina v Litve. Veľmi rada si však tomu vypočujem stanovisko komisie. Ja už som si k tomu e, žiadala stanovisko aj oboch komisárov. E, tí však zrejme tak či tak zosúľadujú svoje stanoviska ZDG pre energetiku. Čo sa týka Bohunic a Kosloduja, ja výslovne podporujem to, čo e, povedal kolega Pons. Toto financovanie v prípade Litvy, ako aj iných reaktorov, je e, mimoriadnou záležitosťou. V prístupových rokovaniach e, týchto troch krajín, keď vstupovali do EÚ, sa to takto vyrokovalo a pre akékoľvek ďalšie projekty vyraďovania z prevádzky, tam znáša zodpovednosť a náklady jednak priemysel, jadrový priemysel a členský štát potom. Všetci by sa mali snažiť o to, aby bolo k dispozícii dostatočné financovanie na vyraďovanie z prevádzky a taktiež na e, spracovanie odpadu, ktorý vznikne. Zatiaľ to vôbec e, neplatí vo väčšine členských štátov. Toto financovanie, o ktorom tu hovoríme, však je mimoriadné a rozhodne sa nesmie považovať za e, niečo bežné v Európskej únii. Ďakujeme pekne. Pán Langen za EPP, nech sa páči, ďakujem. Ja by som e, trošku inak vyhodnotil túto správu ako predchádzajúcu správu a to z toho dôvodu, že je to jedna z najväčších jadrových elektrární s dvoma reaktormi, ktorá sa tu vyraďuje z prevádzky. A keďže podľa odhadov nákladov na vyraďovanie dvora auditorov v prípade Ignaliny celkovo ide o 5986 miliónov eur. V Bulharsku 2000 e, zhruba a na Slovensku 2705, 11 388, teda je to celkovo. Ide o navýšenie, o tieto ročné e, súhrné sumy. To je prvá vec. Ďalej druhá vec. Kolegyňa Harm sa naozaj snažila e, pracovať na kompromisoch, preto sa na to pozerám o niečo pozitívnejšie ako v tomto prvom prípade, ale väčšina tenových spravodajcov ešte nikdy neurčovala väčšinové pomery tu v parlamente ako celku. Ja som tiež bol spravodajcov. Máme 8 frakcií. Máme 8 zástupcov politických skupín a po väčšine je to tak, že dve najväčšie politické skupiny majú väčšinové eh, jednoducho silové postavenie a presadia si to, čo eh, si želajú Nebudeme sa teraz baviť o prínosnosti alebo neprínosnosti jadrovej energetiky. V prípade Ignaliny tu ide o 300 miliónov eur, tam už e, bol e, doplnkový fond poskytnutý. Ja som v roku 2008 bol na mieste a tam zodpovedný inžinier sa vyjadril, že predtým mali 30 až 40 chybových krokov, teraz máme jeden alebo dva a teraz to musím teda vyriadiť z prevádzky. Teda tu, e, podobne ako v iných e, e, prípadoch, sa to stanovilo ako záväzok v rámci prístupových zmluv a preto by sa to malo merať v kontexte veľkosti. V prípade Ignaliny je potrebné teda zaujať takýto osobitný prístup, keďže ide o naozaj rozsiahly um, mm, druh jadrové elektrárne. Litva prijala politický záväzok, ak sa nemýlim, vo výške 40%, ale od roku 2015 už hrozí, že sa to posunie na 20%, teda zo 14 na 20%. Je to relatívne malá krajina, má to teda veľký dopad. Okrem toho je treba hovoriť o konkrétnych sadzbách. Ja za EPP môžem povedať, že v tomto prípade by miera spolufinancovania mohla presiahnuť stanovený podiel zo strany komisie, aby som bol ochotný pristúpiť na 86 Avšak celková suma tá je e, sporná. Jednak môžeme hovoriť len, e, čo sa týka aktuálne platného VFR. Komisia hovorila o 50, 552, 552 miliónoch, e, pani Harms hovorila o 780 miliónoch Ja som sa teda opýtala, keďže sú tu takéto nezrovnalosti, ja som sa opýtala pracovníkov komisie, teda moja kancelária sa pýtala, či sú nejaké aktuálne čísla k dispozícii. Európska komisia, komisári zo svojich odsúhlasených e, návrhov nemôžu samozrejme e, ustúpiť, to je podľa mňa pochopiteľné a preto si myslím, že tu v sume sa môžeme nejako dohodnúť niekde v polovici o niečo viac, než to, čo navrhla pani Harms. A preto chcem navrhnúť, aby sme to stanovili na úrovni 683 alebo 690 miliónov a maximálne, aby sa to stanovilo na 14 odpovednosti Litvy. Na takýto kompromis by sme bol ochotní pristúpiť, eh, keby sme sa na ňom zhodli. Tým by sme dali najavo, že budeme e, vlastne plne podporovať komisiu, ale vnímame aj osobitosti, e, ktoré v tomto prípade platia pre e, malú krajinu, ako je Litva, aby sa to ekonomicky dalo zvládnuť. Ďakujeme pekne, kolega Korumbašev. Ďakujem. Ja by som rád vyslovil podporu tejto správe kolegyne Harms. Ja podporujem navýšenie financovania na vyradenie z prevádzky elektrárne Ignalina. Teší ma, že teraz pán Langen zaujal iný prístup ako predchádzajúcej otázke, že teraz e, dokáže uznať, že tá miera spolufinancovania by mala byť maximálne 14 zo strany členského štátu Teda v prípade Litvy by boli stanovené maximálne na úrovni 14 a 86 eh, to by mala znášať komisia z hľadiska krytia nákladov. Prípad Ignaliny je úplne odlišný ako prípad bulharskej a slovenskej jadrovej elektrárne. Tieto elektrárne sa nazývajú reaktormi černobylského typu. v Litve je jednotka RBMK, zatiaľ čo v Kozloduji a v Bohuniciach my máme jednotku VER. To nie sú rovnaké jednotky ako černobylské jednotky. Ja som teda odborník a vyznám sa v tom. Chcel by som tiež podporiť myšlienku vyčleniť e, osobitne prostriedky na šírenie informácií a získaných znalostí z tohto procesu. To by sa malo oddeliť od prostriedkov určených na e, vyraďovanie z prevádzky týchto jadrových zariadení. Podporujem návrh pána Langena, aby sme navýšili financovanie na 683 miliónov Možno by mohol podporiť aj náš návrh, aby sme navýšili tiež financovanie na 780 miliónov. Tieto dva reaktory v Ignaline musia byť eh, vyradené z prevádzky do roka 2038, teda máme ešte 20 rokov. Ak sa to celé odloží z hľadiska finančnej podpory, tak eh, sa to ešte eh, viac predraží postupom času. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Pani Punset. Uh, pokiaľ ide o ALDE, tak uh, podporujeme pridelenie finančných prostriedkov pre ignalinu vo výške 86% a Litva by teda mala platiť 14%. A pokiaľ ide o tie ostatné, tak naša podpora e, je spojená e, s tým, aby podpora z EÚ bola pridelená iba na rozobratie elektrární, ale samozrejme treba mať aj potrebné vedomosti a to je doplnkový cieľ šírenie vedomostí treba sa postarať o to, aby v budúcnosti sa vyraďovali jadrové elektrárne bezpečným spôsobom. Toto eh, by mohlo byť podporené tými 14% v Litve. Eh, sú tu eh, programy ekonomickej pomosti pre vyraďovanie a rozoberanie elektrární a to bolo uvedené v zmluve z roku 2003. Nemôžeme spochybňovať túto zmluvu. A to by nám ale nemalo zabrániť e, rozmýšľať nad prichádzajúcim ekonomickým e, problémom Európskej únii. Niektoré elektrárne boli zavreté a nedošlo k ich rozobratiu. Naše e, jadrové elektrárne patrí medzi najstaršie na svete. 75% našich jadrových elektrární tu je viac ako 30 rokov. A Jednoducho desiatky eh, jadrových elektrární bolo zavretých eh, v Európskej únii bez toho, aby eh, boli rozobraté. Chceme poblahožať spravodajkyni za jej vynikajúcu snahu a takisto aj za jej skvelé vedomosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Kohlíček. A ďakujem veľmi pekne. Pán Lankel ma trochu prekvapil. Naozaj to bolo prekvapenie, pán kolega. Musím však s ním súhlasiť. A naozaj je dôležité, aby sme sa dohodli na 14 čo by bol podiel Litvy. Samozrejme, neviem, do akej miery si všetci myslíme, že bude nulová inflácia, pretože celá tá operácia má trvať 20 rokov. A teraz e, hovoríme o súčasnom stave. Súhlasím s tým, že teraz momentálne je to naozaj 14 pre Litvu a treba si porovnať skutočné čísla aby sme vedeli, koľko naozaj budú jednotlivé časti likvidácie stať. Chcel by som um, upozorniť na to, že pokiaľ ide o Ignalínu, tam nie je iba o likvidáciu reaktorov, ale je tam aj palivo. Je tam palivo, s ktorým musíme niečo urobiť. Musíme povedať, čo sa s ním stane bude niekam odvezené, bude e, spracované, alebo čo s tým bude. Pretože to bude iná Eh, časť toho istého problému a tam bude treba asi iné finančné prostriedky, ale inak ste ma milo prekvapil, pán kolega. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, pán kolega Balčutis. A ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, kolegovia tieňoví spravodajcovia a spravodajkyňa. Áno, poznám túto tému veľmi dobre, pretože čo skoro už uplynie 14 rokov, odkedy sme sa e, stali členmi Európskej únie. Odtedy sme, zobrali, e, sme urobili veľmi veľa politických rozhodnutí a kolegovia povedali, že ste podpísali dohodu. Áno, mohli sme buď podpísať e, zmluvu, alebo ale Potom by sme sa nemohli stať členmi Európskej únie. Takže na jednej strane e, sme museli a na druhej strane sme vďační Európskej únii za tie rozhodnutia, ktoré sme urobili. Politicky je ťažké rozhodnúť tie rozhodnutia, ale dnes hovoríme o bezpečnosti a musíme uznať skutočnosť, že v Litve, ako aj v Bulharsku a v iných krajinách e, sa cítime bezpečnejšie. Ehm, táto jadrová elektrárna bola naozaj veľmi nebezpečná. A neprešla skúškami. A pokiaľ ide o vyraďovanie týchto jadrových elektrární, myslím si, že treba naozaj dostatočné prostriedky na ich vyradenie. Preto som bol trošku prekvapení, keď komisia navrhala čísla, ktoré nestačia. Pričom vedela, aká je skutočná situácia. Keď hovoríme o Ignalíne a keď hovoríme o viacročnom finančnom rámci, bolo naozaj veľmi ťažké presvedčiť Európsku komisiu, aká nebezpečná bola tá jadrová elektrárenie, ale krok za krokom sa zvyšovali vedomosti a e, členovia rozpočtového výboru boli v Litve, dozvedeli sa, aká je skutočná situácia a teraz vidíme, že teraz prebieha iná diskusia. Všetci e, súhlasíme, že e, treba dokončiť tú prácu čo najskôr a zrejme bude pokračovať nejakých 15 alebo 20 rokov, ale to treba z bezpečnostných dôvodov. Nie len pre Litvu, ale pre celú Európsku úniu, pre všetky ostatné členské štáty. Vyhorené palivo a skladovanie vyhoreného paliva, to si vyžaduje miesto. Potrebujeme vybudovať miesto, kde uskladníme vyhorené palivo, pretože môže dojsť ku kontaminácii e, litovskej pôdy aj ku kontaminácii susedných štátov. Preto vám ďakujem za toto pochopenie, že jadrové elektrárne sú nebezpečné a radioaktívny odpad je mimoriadne nebezpečný. Potrebujeme dostatočné finančné prostriedky. Chápeme, že bude ťažké získať dostatočné množstvo finančných prostriedkov, ale ďakujem komisii Spočiatku mala taký trošku nepriateľský postoj, ale neskôr zástupcovia komisie sa veľa dozvedeli, naučili, zúčastnili sa celého procesu a teraz si myslím, že všeobecný kompromis, ktorý tu dnes vyjadrila vo forme 14 tak tento kompromis je priateľný pre Litvu a urobíme naozaj všetko preto, aby e, sme našli tieto finančné prostriedky. 780 miliónov je potrebných pre Litvu aj pre susedné krajiny, aby boli bezpečné. A ďakujem ešte raz e, pani spravodajkyni a spolu spravodajca. A teraz e, pán Garitva z DG Energy. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa e, poďakovať pani spravodajkyni za to, že venovala toľko času a úsilia a za to, že ešte e, pred letnou prestávkou si bola pozrieť jadrovú elektráreň. E, pokiaľ si spomínam, tak eh, táto elektráreň mala bezpečnostné problémy a to bola podmienka, že eh, túto elektráreň Litva zavrie. V posledných rokoch sa zlepšila bezpečnosť tejto elektrárne a dva reaktory boli eh, vyradené, to znamená, že aj palivo bolo zlikvidované a našli sa skladovacie priestory pre tieto dva reaktory. Ale v ďalšom viazočnom finančnom rámci bude treba ďalej vyraďovať a rozoberať tieto reaktory. Takže toto je prvá operácia takého rozsahu. A takisto by som chcel pripomenúť, že Európska únia e, prispievala sumou 1,1 miliardy eur do konca tohto viazočného finančného rámca, ktorý skončí v roku 2020. Pokiaľ je o pani spravodajkňu. Áno, je tu um, nedostatok finančných prostriedkov. Um, to uznávajú aj komisia, aj litovské orgány pre obdobie 2020 až 2038. To znamená, že tu chyba 1,3331 miliardy eur. To je odhad s ktorým súhlasí litovská vláda aj komisia. A v rámci e, súčasného nariadenia pre e, vyradenie tejto elektrárne, e, ktoré bolo dohodnuté v roku 2014, sa odsúhlasila suma 552 miliónov eur a to teda zodpoveda tomu, čo bolo pôvodne navrhnuté. A chcel by som vám pripomenúť, že táto suma vychádza z plánu vyradenia a z kapacity alebo možnosti Litvy absorbovať tieto finančné prostriedky na vyradenie. Samozrejme, po tomto finančnom období tu stále zostane medzera a chcel by som vás upozorniť na to, že poprvý raz v navrhnutom nariadení sa hovorí o tom, že komisia očakávať, že bude financovať toto opatrenie aj nad rámec ďalšieho viacročného finančného rámca. Takže hovorí sa o prostriedkoch, ktoré už sa minuli a ktoré bude potrebné minúť v budúcnosti. Eh, viacerí poslanci hovorili o rozširovaní vedomostí a chcel by som vás uistiť, že keď sa pozriete na iný návrh, za ktorý je zodpovedný pán Kurumbašev, tak eh, tam je veľká suma určená na vyradenie jadrových elektrární a tam sú určené aj prostriedky na šírenie vedomostí. Takže komisia je veľmi otvorená a veľmi rada príjme akýkoľvek návrh v tomto zmysle. No a pokiaľ ide o posledný bod, tak zdá sa, že súhlasíte s tými 14 percentami ako e, spolufinancovanie Litvy. A chcel by som upozrieť na jednu vec a to, že je tam strop e, pre celý program vo výške 80 ale to neznamená, že isté aktivity nemôžu byť e, plne financované vo výške 100 ako je to teraz. Ďakujem veľmi pekne. Uh, a ďakujem veľmi pekne. Áno, nech sa páči. Mám e, stručnú otázku na komisiu. Máme e, tu dva návrhy komisie na stole. Sú realistické alebo už nemajú vôbec žiaden zmysel? E, pretože má to zmysel zvýšiť to alebo nemá to zmysel zvýšiť to? Lebo z toho vášho vyjadrenia to nie je jasné. Aké je riešenie? Môžem ja vám iba povedať, že dobehnúť sa môžem aj sám. Európska komisia, nech sa páči. Komisia prišla s návrhom v júni e, pre tie tri programy. Je to návrh, ako som sa pokúsil vysvetliť, ktorý vychádza zo súčasného financovania z komisie. Otázka, e, ktorá bola vznesená v tomto programe, pretože myslím, že sa netýka ani tak tých dvoch prechádzajúcich programov, je, e, koľko peňazí bude vyčlenených v tomto viazačnom finančnom rámci a koľko v ďalšom? Alebo sa to bude deliť iným spôsobom? Ako to bude fungovať? Súčasný návrh e, komisie e, vo výške 552 miliónov berie e, do úvahy súčasne plánované sumy pre vyradenie. Ale samozrejme, e, naša spravodajkynia, budeme posledné slovo pán e, Kurumbašev. Ďakujem veľmi pekne, pán Buzek, ale naozaj rozmýšľam. A chcel by som znova položiť tú otázku, ktorú položil pre chvíľko pán Langen som udivený, že je tu maximum 80%, ale pritom nie je problém niektoré aktivity financovať na 100%. Ak máte maximum 80%, nemôžete predsa niečo financovať na 100%. Ak máte minimálne 80%, tak potom môžete financovať aj 100%. No a posledná vec. Chcete 552 miliónov? Chcete 683? Alebo chcete 780 miliónov? Tak ako? mohli by sme dostať skutočný návrh, pretože skutočné stanovisko, pretože všetky tri návrhy sú dobré, ale ktorý z nich je najlepší? Dobre. Pani Harms. A kde mám začať? Možno nie som taká naštvaná ako pán kolega Langen, ale musím povedať, že tiež som občas rozčulená e, všetkými tými číslami, ktoré tu počujeme na tú časť e, vyraďovacieho procesu v Ignaline, o ktorom hovoríme teraz. A pre ktorý nám Litovčania, pre ktorú nám poslali Litovčania naozaj veľmi podrobnú, veľmi podrobný rozpis. A toto je tá najdrahšia časť, pretože obidva reaktory sa rozoberajú. Ide o to, že obidva reaktory sa rozoberajú a ten výpočet, ktorý nám uh, podalo aj vedenie v Ignalene. A všetci, e, ktorí poskytujú takéto finančné prostriedky, považujú tento výpočet za e, profesionálny a spolahlivý, tak e, tento výpočet nikto nespochybnil. Ak sa hovorí o 780 miliónoch a keď to niekto spochybní, tak potom spochybní celý plán vyradenia pre Ignalinu. Ak sa to spochybní, tak eh, potom sa posunie eh, celé rozoberanie druhého reaktora. A na, boli sme na mieste a neviem, kto tam ešte bol, myslím si že tam bol aj Vince Novak eh, z Európskej banky pre eh, obnovu a rozvoj a je to eh, človek, ktorý je pri všetkých týchto programoch vyradenia jadrových elektrární od Černobyla, tak aj tento človek povedal, že táto suma je v poriadku. A Nemali by sme teraz e, začať hádzať e, do plena rôzne iné čísla a hovoriť si, ktoré číslo je lepšie alebo horšie. Jednoducho Litovčania toľko vypočítali a e, mali by sme sa dohodnúť, či im dáme zelenú alebo nie. A ja by som bola za to, aby sme im dali zelenú, pretože celý ten projekt bude drahší, ak posunieme e, potom e, rozoberanie jedného reaktora, pretože v Litve sa stane aj to, že ten personál bude ťažké neprerušovanie zamestnať, ak sa to odloží o niekoľko rokov. Tento personál, ktorý je tam teraz, je naozaj veľmi dobre vyškolený a veľmi šikovný. A potom, pokiaľ je o tú absorčnú kapacitu Litvy, pozerali sme sa na to, a absorčná kapacita Litvy bola veľmi vysoká v posledných rokoch, nejakých 100 miliónov eur ročne a išlo to podľa plánu. A tento plán podporili všetci eh, v Litve. Tam sa hovoril aj o 120 až 130 eh, miliónoch ročne a to má dočinenia s tou intenzitou vyradenia a rozoberania reaktorov. Tieňoví spravodajcovia sa stretnú budúci týždeň v Štrásburku a musím povedať, že ja nemám dôvod e, vážne pochybovať o tých 780 miliónoch a chcela by som odporúčiť výboru, aby podporili tú sumu 780 miliónov eur. A ďakujem veľmi pekne chápem, že je potrebné, aby sa tieňoví spravodajcovia stretli. Prepačte, pán predseda, zajtra. Zajtra máme stretnutie tieňových spravodajcov. Nebudú si týždeň zajtra. Dobre, takže zajtra. Áno, samozrejme. Pán predseda, po tom, čo som si vypočul pani Harms, mám návrh. Ona teda 3. decembra by sme mohli poslať list eh, Ariasovi Kanientovi a pánovi Oettingerovi, ktorí sú eh, zodpovední eh, komisári, aby sa pozreli na návrh Litvy a na návrh komisie, aby sa pozreli, tie je tá či by vedeli nájsť nejaký, nejaké riešenie. A potom by sa mohla urobiť korektúru, korektúra, ak to bude potrebné. chápem. Máme tu zástupcu Európskej komisie. Nech sa páči. Mala som intenzívnu konverzáciu s pánom Oettingerom eh, hneď po lete a hovorila som mu o svojej návšteve v Ignaline a na tomto stretnutí sme sa dohodli, že e, Európska komisia by mala byť e, spolahlivá voči Litve a mala by byť e, takisto v súlade s prístupovou zmluvou a s protokolom o Ignaline. A okrem toho pán Oettinger jasne chápal, že by tu nemalo dojsť k umelému prerušeniu vyradenia reaktora. Jednoducho je tu naplánovaný celý postup a nemal by sa prerušovať. Títo dva komisári pracujú na liste Európskemu parlamentu. Sú to spravodajcovia a zatiaľ sa ešte nevedeli dohodnúť. Myslím si, že máme všetky informácie, ktoré potrebujeme. A nakoniec E, to bude zrejme veľmi politické rozhodnutie, ale nemali by sme byť súčasťou dohody. My by sme mali byť e, dôvodom pre tento proces a my by sme naozaj mali rozhodnúť na základe informácií, ktoré sme dostali na základe finančného plánu. Nemali by sme e, teda ukazovať palcom nahor alebo nadol, či súhlasíme s tou alebo s onou sumou. Dobre, Takže toto je naozaj rozsiahla hlboká diskusia na našom zasadnutí. A to si tu musíme prediskutovať, ale ostatné sa bude preberať na zasadnutí tieňových e, spravodajcov. 21. novembra sa bude o tom hlasovať. A teraz e, posledný bod, e, ktorý máme na programe, je opätovné používanie informácií e, z verejného sektora, prepracované znenie. Máme tu spravodajca, spravodajcu Neoklisa Silio Kiotisa. Máme 323 e, um, pozmeňujúcich návrhov, 158 je od e, pána spravodajcu a okrem toho výbor IMKO už prijal svoje stanovisko s celkovým počtom 93 pozmeňujúcich návrhov a stanoviska výborov Kult a Libe eh, sa budú preberať, bude sa o nich hlasovať 19. a 20. novembra. Takže z IMKA 93, 323 je u nás a z toho 58 od spravodajcu. Takže vážený pán kolega Neoklis Silikiotis je tu, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Na úvod by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom a ich asistentom. Rovnako sa chcem poďakovať aj ľuďom zo sekretariátu. Som presvedčený o tom, že ak na tom budeme spolupracovať, tak sa nám podarí docieliť čo sme si zaumienili aj napriek veľmi rôznorodným prístupom. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré boli vznesené, nám pomáhajú dopracovať sa ku kompromisnému uh, návrhu, ktorý bude vyjadrovať stanoviska všetkých strán a myslím si, že aj upokojí niektoré naše obavy, najmä pokiaľ ide o to, že dáta sú základným ľudským právom a chceme sa ubezpečiť, že otvorené dáta pomôžu ľuďom našej spoločnosti a že pomôžu aj podporiť malé a stredné podniky a mikropodniky, ako aj startupy. Nemali by ich používať iba veľké nadnárodné podniky, ako to bolo doteraz, pretože tieto podniky majú finančné prostriedky na to, aby tieto údaje zbierali. Presne toto je účelom kompromisného návrhu, ktorý sme vypracovali. Pokiaľ ide o vysokohodnotné datasety, tak sme urobili to, čo sme povedali, že urobíme na začiatku, čiže spíšeme zoznam kategórií všetkých e, datasetov vysokej hodnoty. V našom návrhu uvádzame, aby komisia doplnila nové kategórie, pokiaľ tieto vyvstanú z konzultácií a pokiaľ s tým budú súhlasiť všetky zúčastnené strany. E, datasety vysokej hodnoty boli propagované v rámci verejných prostriedkov a mali by teda prinášať, mali byť prínosom pre spoločnosť. Nemali, nemalo by to však znamenať, že tie údaje budú zverejnené, pretože by to podkopalo pozíciu verejných orgánov a verejného sektora, ako aj verejných podnikov štátnych podnikov, ktoré pracujú e, za náročných podmienok, najmä vzhľadom na krízu, ktorá trhy postihla. Pokiaľ ide o verejný sektor, je tu snaha dopracovať sa ku kompromisu a preto si myslím, že musíme do dokumentu zapracovať opatrenia, ktoré pomôžu vyhnúť sa nejakému rozdrobeniu trhu. Pokiaľ sa zhodneme na tom, že tu je potreba férovej konkurencie, tak musíme pracovať tak, aby sme dokument zlepšili a aby e, e už nemohla pokračovať tá nerovnováha v rámci konkurencie medzi verejným a súkromným sektorom, kde tieto e, dve e, sféry bojujú na tých istých segmentom trhu. Na záver by som chcel povedať, že potrebujeme tiež e, poskytnúť finančnú a technickú podporu verejným orgánom, najmä v malých e, územných celkoch. Chceme, aby profitovali z tejto prepracované verzie, aby z toho mali naozaj nejaké reálne výstupy a výsledky. Uh, Ďakujem. Tieňový spravodajca za EPP tu nie je. Pán Bonny poprosil ma, aby som prečítal jeho stanovisko. Smernica PSI je krokom k rozšírovaniu opätovného používania informácií verejného sektora a je to naozaj stále viac a viac e, zdrojom inovatívnych služieb a výrobkov. Preto sa domnievam, že toto nariadenie by malo uľahčiť opakované použitie informácií verejného sektora v rámci EÚ tým, že sa harmonizujú základné e, podmienky, na základe ktorých PS i budú e, um, dostupné na opätovné používanie. Mali by tu byť 4 body. Rozvoj e, služieb a produktov na úrovni EÚ, stimulácia cezhraničného využitia PSI, e, zabranie e, e, e, zabraňovaniu, teda narušaniu konkurencie medzi súkromným a verejným sektorom. A posledný bod, štvrtý obmedzenie využívania výnimiek, ktoré umožňujú orgánom verejného sektora e, účtovať si iné náklady než marginálne. A potom sú tu ešte dve ďalšie dôležité pripomienky, e, ktoré uvádza pán Bonny. Poprvé, prístup a využívanie e, informácií z verejného sektora e, spolu s e, Európskou politikou otvorených údajov. Tieto dve veci zohrávajú zásadnú rolu v transparentnosti verejných služieb a verejných orgánov. A taktiež to zefektívňuje verejné služby a zlepšuje rozhodovacie procesy. A potom ďalší dôležitý bod e, do budúcnosti. Otvorenie e, datasetov vysokej hodnoty, otvorenie prístupu je zásadné pre toto prepracovanú verziu. Je, je, je naozaj zásadné, aby sme tu mali zoznam kategórií datasetov na európskej úrovni, aby sme zabezpečili koherentnosť a harmonizáciu na národnej úrovni. Zoznam by nemal byť obmedzený a mohol by byť, mal by byť teda e, obmieniateľný, doplňateľný prostredníctvom delegovaného aktu. Komisia by mala mať príležitosť zoznam rozširovať o nové kategórie. Takže toto bolo stanovisko pána Bonnyho. Teraz sa dostávame k ďalšiemu tieňovému spravodajcovi, pán Petersen za ALDE. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja budem hovoriť naozaj stručne, pretože si myslím, že všetci tieňoví spravodajcovia sa zhodneme na tom, minimálne teda na tom, že cel, celkový všeobecný zámer a ambícia tohto na, návrhu je dôležitá. Isté, že opakované použitie informácií verejného sektora je naozaj dôležitá téma pokiaľ ide o vývoj budúcich digitálnych služieb v Unii. Čiže si myslím, že tie ambície a ciele tohto dôležitého návrhu všetci môžeme odsúhlasiť. A my sa naozaj tešíme na zajtrajšie stretnutie tieňových spravodajcov. Budeme tam pravdepodobne diskutovať o detailoch, možno sa na niektorých aj nezhodneme, keď dní budeme hlasovať o tých konkrétnych podmeniacích návrhov. Ale tie celkové ambície sú naozaj eh, jednotné. A my sme otvorení aj tomu, aby sa diskutovalo o zahrnutí súkromných podnikov, pokiaľ tieto vykonávajú služby verejného zájmu. Takže celkovo súhlasíme so zámerom a ambíciami tohto dôležitého návrhu a naozaj sa tešíme na prvé zasadnutie tieňových spravodajcov, ktoré je naplánované na zajtra. Ďakujem, pán predseda. A ja ďakujem. A teraz pani Reda za zelených. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať spravodajcovi za e, prvé kompromisné návrhy a teším sa na zajtrajšie prvé zasadnutie tieňových spravodajcov. Myslím si, že je dôležité, aby sme naozaj mali ambiciózny program, aby sme sa naozaj pokúsili tento dôležitý legislatívny akt uzavrieť ešte počas tohto mandátu. V prvom rade by som e, chcela e, vzniesť procedurálnu pripomienku. Myslím si, že keď riešime legislatívu takéhoto typu, môže to byť ťažké, pokiaľ je veľa e, kompromisov k tomu istému článku. Čiže niekedy tu máme 3, 4, 5 kompromisných návrhov k rôznym častiam toho istého článku. A výbore IMKO som bola spravodajkyňou tohto stanoviska, k tomuto stanovisku a osvedčilo sa e, mať jeden kompromis ku každému článku, pretože občas je dôležité e, komp- mať kompromisom, že sa nezmenia niektoré e, časti návrhu komisie. A je dôležité, aby celkový výstup po hlasovaní bol koherentný, takže pokiaľ, keď, dojde, keď dojde na rokovanie s radou, aby sme mohli presne argumentovať, čo chceme, pretože v tejto chvíli, čo vidím, je, je že niekde tá koherentnosť e, pokrivkáva, napríklad pokiaľ ide o verejné podniky. Poprvé, naozaj sme ocenili to, že spravodajca zahrnul verejné podniky do kompromisného návrhu 1 a že zahrnul e, súkromné podniky, pokiaľ tieto splňajú podobnú úlohu. Avšak kompromisnom návrhu 2 a 3, ktoré súvisia s tým istým článkom, sa riešia výnimky pre verejné podniky a tých výnimiek je tak veľa, že ja sa bojím, že v praxi by toho veľa e, neostalo. Takže si myslím, že kvôli takýmto výnimkám všetky dokumenty pod, podnikov, ktoré riešia elektrínu, vodu, zdravotníctvo, telekom, či dopravu, alebo aj ďalšie podniky. Všetko toto by bolo vylúčené a mňa potom by zaujímalo, čo teda by vlastne bolo zahrnuté do týchto e, podnikov. Myslím si, že by sme nemali e, vylúčovať celé sektory, ale iba špecifické dokumenty, ktoré treba vylúčiť z bezpečnostného hľadiska, tak ako to bolo v pôvodnom návrhu komisie, pretože inak by sa mohlo stať to, že pokiaľ firma, ktorá poskytuje elektrinu, e, má jeden dokument, ktorý je relevantný z bezpečnostného hľadiska a teda tento dokument nemožno zverejniť, tak potom by celá táto firma bola vylúčená z, aby nespadala pod rozsah tejto smernice o, o použití údajov. A preto si myslím, že kompromisy 2 a 3 ešte treba popracovať. Vítame aj to, že spravodajca zohľadnil prílohu e, datasetov vysokej hodnoty a že má komisia možnosť tento zoznam, teda túto prílohu pozmeňovať. Zároveň si však myslíme, že komisia e, musí mať rovnako aj možnosť definovať nielen kategórie datasetov, ale však aj konkrétne špecifické datasety, ktoré možno považovať za datasety vysokej hodnoty. Inak by členské štáty nevedeli, e, o ktoré konkrétne datasety sa jedná, ktoré sú tam zahrnuté. Pokiaľ ide o dat- zoznam datasetov vysokej hodnoty, tak si myslíme, že ten navrhovaný zoznam je veľmi dobrý, avšak ešte by sme tam chceli doplniť národné e, zákony pretože existujú prípady, že niektoré členské štáty nezverejňujú všetky zákony zadarmo. Ale to by malo byť absolútne minimum, pretože samozrejme občania musia mať e, možnosť vedieť, aké sú zákony. Takže si myslíme, že toto by malo byť do prílohy mm, datasetov vysoké hodnoty zapracované. Pokiaľ ide o API, v kompromise 7 by sme chceli, aby sa uvádzali uvádzali aj termíny real time a without delay, že v reálnom čase a bez omeškania, pokiaľ ide o, dôverno, o, o uvádzanie dôvernosti. Potom sa nám potom pokiaľ ide o pozmeňovací návrhy týkajúce sa smernice o databázach, to treba naozaj zapracovať a nielen to udržovať, ale posilniť jeho pozíciu. Takže tešíme sa, tešíme sa na diskusiu o kompromisných návrhoch a dúfam, že sa nám podarí naozaj zhodu na, na čo najväčšej časti návrhu, aby sme tam mali kompromisy také, aby ten celkový text bol konzistentný, čo nám umožní lepšiu pozíciu v rámci rokovania s radou. Ďakujem pekne, teraz pán Tamburano za AFDD. Ďakujem pekne, pán predseda podľa nás je zásadné, aby v prípade e, dát e, verejného sektora, aby sa o tom vedelo e, čo najviac, aby to bolo transparentné, môžu takéto údaje naozaj prinašať veľké benefity, ako aj z ekonomického, tak aj z občianského hľadiska. Aby k tomuto mohlo dôjsť, tak preto si myslíme, že by sme naozaj mali úzko spracovať s malými strednými podnikmi, so startupmi, ako aj s občianskou spoločnosťou, aby tam nebolo priveľa výnimiek. Potrebné podmienky, aby sme zachovali po podstatu verejných dát, to treba zabezpečiť a je treba naozaj chrániť suverenitu národných mm, podnikov národných orgánov. Čiže podniky majú poskytovať prístup k údajov, ale treba, aby aj počítali s konkrétnou finančnou pomocou, ktorá im umožní vyškoliť špecifikovaný personál, ktorý zabezpečí to, že tie údaje budú mať dobrú kvalitu. Je tiež dôležité, aby verejné orgány mali príležitosť a kapacity využívať e, údaje podnikov, ktoré profitujú z verejných služieb. Či už to budú verejné alebo súkromné podniky, ale ktoré poskytujú verejné služby. Takže je dôležité, aby sme toto, tento rozsah zachovali, e, tak ako to navrhuje komisia. A súhlasíme aj s e, ochranou v rámci konkurencieschopnosti, takže keď nejaké firmy poskytujú verejné služby, tak sa toho musia mať možnosť aj zúčastňovať. To súvisí s e, akčným plánom pre e, digitálnu sféru, ktorú vypracovala komisia. Je samozrejme dôležité eh, chrániť aj eh, duševné vlastníctvo a občanov, preto je potrebné riešiť aj otázku vedeckých eh, údajov, ktoré boli získané vďaka úplnému či čiastočnému financovaniu z verejných zdrojov. Ďakujeme pekne. Teraz Európska komisia DigiConnect, pán Ivo Volman. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi aj poslancom za veľmi bohatú e, škálu pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúce návrhy zdôrazňujú význam e, informácií verejného sektora pre ekonomiku, najmä pre malé stredné podniky, ale tiež pre celú spoločnosť. A tiež sa to vníma ako zdroj pre inovácie. E, chcel by som zdôrazniť niekoľko aspektov. Po prvé, zdá sa, že je tu široká podpora celkovému smerovaniu tohto návrhu komisie, najmä čo sa týka vysokocenných dátových súborov. E, ja chápem, že v niektorých kategóriách je to snaha trošku nastaviť parametre tohto zoznamu a kým tento zoznam bude otvorený, tak e, sme spokojní s takýmto prístupom a môžeme ho podporiť v iných oblastiach, čo sa týka významu získať e, skutočné údaje v reálnom čase proste sú aplikácií tam, e, kde sa to zdieľa neprestajne. Tiež je potrebné obmedziť výnimky, mm, taktiež e, čo sa týka automaticky nastavených parametrov šírenia informácií. Toto súhlasíme. Čo sa týka konkrétnych sektorov, napríklad sektory dodávanie základných e, služieb. E, to sú dôležité sektory e, ďalej. Ak sa bude vychádzať zo scenáru nízkej intenzity, tam, kde sa teda zohľadnia osobitosti týchto verejných subjektov, tam je potrebné zaistiť rovnaké pravidla pre všetky, čo sa týka verejnej bezpečnosti a taktiež eh, základných eh, eh, sektorov verejných infraštruktúry, tak ako zdôraznila pani Reda, my podporujeme myšlienku toho, že samozrejme treba to chrániť, ale musíme to vhodne sformulovať, tak aby sme zbytočne nekodahli uhnáhledne. V aktuálnom znení totiž niektorých návrhov je totiž riziko, že vlastne všetky verejné projekty boli úplne vylúčené a to podľa nás nie je vhodné. Ďalšie upozornenie, niektoré pozmeňovacie návrhy sa týkajú niektorých aspektov smernice, ktoré neboli súčasťou prepracovaného znenia. Je tu isté riziko, že by sme sa posunuli smerom vzad v porovnaní s tým, čo už sa odsúhlasilo v roku 2013. Teda je dôležité uznať, že sa už tento sektor posunul a že sa vychádza z úspechov predchádzajúcich verzií. Plne dôverujeme tomu, že sa tieto rokovania budú držať míry ambícií, tak ako to stanovila komisia a ako to zdieľa napokon aj e, tento výbor. A veríme, že ďalšie legislatívne orgány sa dohodnú čo najskôr a veľmi radi tento proces e, aj aktívne podporíme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz kolega Silikiotis, spravodajca, a môže uzavrieť rozpravu. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať veľmi stručne tevým spravodajcom za ich vyjadrenia. Niektoré aspekty vnímame odlišne. Možno najpodstatnejší bod z môjho pohľadu je to, ako sa staviame k verejným projektom. Myslím, že je treba vytvoriť spravodlivé rovnaké pravidlá, eh, čo sa týka konkurencie vo všetkých oblastiach. Je tu mnoho osobitostí, ktoré sa týkajú jednotlivých členských štátov. Existujú rôzne verejné orgány, ktoré sa eh, zapájajú do verejných eh, konaní, do verejných projektov. Musia sa vytvoriť spravodlivé podmienky pre všetky tieto subjekty. Návrhy pani Reda ktoré sa týkajú konformisí návrhov 1, 2 a 3. Ak sa tieto projekty nezohľadnia, tak to spôsobí dosť rozsiahle výnimky, inak sa to nepodarí. Inak totiž verejné projekty by boli znevýhodnené e, v konkurencii. Teda na toto musíme pamätať buď verejné projekty sa zohľadnia a zaistia sa pravidlá spravodlivé hospodárskej súťaže, alebo budeme musieť presadiť výnimky v osobitných bodoch a to by mohli zneužiť konkurenti proti týmto verejným projektom. Teda, myslím, že situácia je úplne jasná. To je všetko, čo som chcel povedať k tomuto. Ďalej, čo sa týka e, vysokocenných dátových súborov, my ako legislatívny orgán sa domnievame, že bolo potrebné vypracovať tomto správu, inak by sme to boli ponechali komisii, aby presadila otvorený zoznam tejto veci. Myslím si, že aj my sa musíme pričiniť v tomto smere o zdarný výsledok. Musíme sa snažiť aby sa táto smernica oberala správnym smerom, aby mala stredné podniky, aby startupy mali prístup k tým dátam, ktoré ich podporie, ktorým pomôžu ďalej sa rozvíjať a zároveň, ktoré pomôžu celej ekonomike aj našej spoločnosti. Nesmieme zabúdať, že je našou zodpovednosťou, zodpovednosťou Európskeho parlamentu, konať tak, aby sme presadili rovnaké pravidla pre všetkých. Zajtra prebehne stretnutie tými spravodajcov a ja verím, že sa nám podarí posunúť sa ďalej v tomto procese, tak aby sme presne podľa časového plánu 3. decembra mohli hlasovať vo výbore. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. 3. decembra je naplánované hlasovanie v výbore ITRE. Do pléna je to naplánované tiež v decembri. Pravdepodobne. V polovici decembra. V Štrasburgu má niekto niečo, ak budú rôzne? Ak nie, tak by som oznámil, že naša ďalšia schôdza prebehne 21. novembra aj do poludnia, aj popoludní, potom 22. november do poludnia, aj popoludní celkovo 14,5 hodiny schôdz výboru. Vynikajúca schôdza. Veľa šťastia v tomto týždni.